Bonjour. Dobrý deň. Milí kolegovia, e, všetkých vás vítam, vítajte. Začneme. Mohli by ste sa usadiť asi. A to potichu, aby sme mohli začať. Máme zaujímavé spoločné zasadnutie výborov Drua a Líbe po tom, čo príjmeme náš program. V programe navrhujem e, nasledovnú zmenu odporúčania koordinátorov. Vidíte to práve. Um, má niekto, niekto proti, niečo proti tomu? Ide o to, že e, stretnutie koordinátorov bolo 6. novembra a feedback z tohto st, e, stretnutia bude v Štrásburgu 25. spojení s plénom. To treba pridať máte pred sebou aj lingvistický profil, okrem gelík a malčtiny. A teraz môžeme už pokračovať. A to prvým bodom, ako vidíte, budeme sa baviť spolu s podvýborom pre ľudské práva a delegáciou pre krajiny Magrebskej oblasti o situácii migrantov v Líbii. Veľmi nás to zamestnáva. Najprv bude prezentácia našeho hostia, zástupcu riaditeľa v rámci DigiNIR. Pokiaľ ide o susedstvo, to bude pán Popovský a potom bude nasledovať pani Kristín Grau predseda oddeleniu migrácia a bezpečnosť e, ľudí v rámci ESVČ. Toto, táto spoločná rozprava e, sa odohráva spoločne s Výborom pre ľudské práva. Vítam týmto pani Arenu, e, predsedničku tohto podvýboru. A je tu aj pán Kocolino predseda delegácie pre krajiny Magrebu, pán Kocolino. Núž. Trošku neskôr sa k nám pridá. Máme tu dva bloky diskusné. Najprv o situácii e, migrantov v Líbii, vzhľadom na všeobecnú situáciu v tejto krajine. A druhá Druhý blok e, budeme hovoriť o situácii migrantov e, v záchytných centrách v Líbii. A pokiaľ ide o pobrežnú stráž Libísku, aké sú možné e, riešenia situácie? Na tento účel sa tu zišli predstavitelia UNHCR, medzinárodných organizácií, lekárov bez hraníc a takisto Medzinárodného záchranného výboru. Kým však sa rozbehneme, dám priestor e, spolupredsedničke pani Arene, aby sa s nami podelila o svoje úvahy. Ak včas príde aj pán Kocolino, i on môže vstúpiť do diskusie. Ak nie, tak začneme. E, pani Arena, ďakujem ti. Na úvod chcem poďakovať srdečne výboru LIBE, že nás e, pozval nás za podvýbor DRUA, aby sme sa zúčastnili na tejto výmene názorov. Treba spolupracovať týmto štýlom i naďalej. To je dob- dobrá skúsenosť medzi našimi dvoma výbormi. Už minulý mandát sme ruka v ruke spolupracovali i s kolegami z výboru DV. V tomto duchu môžeme najlepšie riešiť migračnú problematiku Začali sme dobre, pokiaľ ide o demokratickú kontrolu EÚ k otázkam, e, tak povediac, rozhodujúcim. O niekoľko týždňov budeme na e, Svetovom fóre v Ženeve, pokiaľ ide o utečencov, ako sme boli učinili už e, na samite v Marakeši. Jednou z priorít k tejto zložitej problematike je e, transversálny prístup založený na otázke práva, a to treba pripomínať, e, rešpekt ľudskej dôstojnosti, právo e, na záchranu, právo nebyť odmietnutý, žiadať o azyl a právo na ošetrenie. Všetci, ktorí migrujú, akékoľvek sú okolnosti, ktoré ich E, primeli k tomuto e, činu, majú svoje práva. Pozrime sa teraz na nepriateľnú situáciu e, ľudských bytostí v Líbii, svedectvá, ktoré nám posúvajú medzinárodné organizácie a samotní migranti. Takisto delegácia našeho podvýboru sa s nimi stretla v rámci misie v Ríme. Tieto všetky popisujú bezprávnu zónu, tak povediať, peklo. Mali sme možnosť počas minulého legislatívneho obdobia 16. marca hovoriť o situácii ľudskoprávnych organizácií, ktoré sa dostali do regiónu. Napríklad organizácia Lekári bez hraníc. Je to jedna z organizácií dnes prizvaných. Situácia je to zložitá, ale nemali by sme sa zameriavať len na príchod migrantov, Taktiež by sme sa mali venovať i situácii v krajinách pôvodu a tranzitných krajinách. Spolu sme boli v Ruande pred dvoma dňami. Je to jedna z krajín, ktorá otvorila možnosť prijímať 500 e, utečencov, ktorí sú v Líbii a ktorí by mohli byť prijatí v Ruande, krajina, kde by sme mali pracovať, pokiaľ ide o prijímanie migrantov z Líbie politický dialog i na parlamentnej úrovni vážne partnerstvo v stredomorskej oblasti a ambicioznejšia európska diplomacia, to je rozhodujúce. Mnoho až hlbinných nebezpečí tu hrozí a preto by sme mali dnes prijať niekoľko operatívnych záverov, aby sme ako všetky inštitúcie mohli konať. Parlament si svoju prácu odviedol v rámci komisie a rady by teraz mali nasledovať ďalšie kroky. Pokročiť treba politicky, diplomaticky, humanitne, bezpečnostne, aby sme trvať, trvali udržateľným spôsobom riešili túto otázku. V takýchto situáciách tento bod máme e, vymedzený na 2,5 hodiny, ale máme dva panely. Oba panely musíme včas vybaviť tak vám len pripomínam, že každý z panelistov v prvom paneli využije maximálne 10 minút, potom budeme diskutovať, koordinátori a ďalší poslanci, ktorí majú záujem, ktorí tak budú demonstrovať kartičkami či rukou. A potom príde panel druhý. Začneme však tým prvým, Takže pán Popovský, zástupca generálneho riaditeľa v rámci DG NIR a pani Grau. Najprv eh, pán Popovský, vy budete prezentovať, potom pani Grau, potom koordinátoria diskusia. Ďakujem za pozvanie, pán predseda. Situácia v Libii je i naďalej kritická, vieme to. Mohla by sa ešte e, zhor, alebo zhoršila sa pre Libícov samotných aj migrantov po zrážkach v apríli. Asi 300 tisíc vnútorne presídlených ľudí je v krajine. Obrovská populácia nielen migranti, ale vnútorne presídlení Libíčania na tých nesmieme zabúdať. Za posledné dva týždne bolo, ďal, boli tu ďalšie os, ozbrojené zrážky na juh od Tripolisu. Prebiehajú diplomatické snahy smerom k prímeriu. Je tu zložitá humanitárna, e, katastrofálna situácia a hlavná výzva je nájsť politické riešenie. A to je naozaj východisko pre trvalo udržateľné riešenie Naozaj sa staviame plne za úsilie vedené OSN, aby sa rozbehol politický proces. E, aktívne e, by sa mali podielať viaceré členské krajiny. Máme výrazné obavy, pokiaľ ide o porušenia ľudských práv a neľudské podmienky migrantov a utečencov v Líbii, najmä asi 4400, ktorí sú väznení e, v, v záchytných centrách. Chcem zdôrazniť, že väčšina projektov EÚ v Líbii sa implementuje s agentúrami e, OSN, e, medzinárodnými agentúrami, napriek tomu, že situácia je zložitá. Uvedomujeme si, že kontext je zložitý. Situácia by bola bez podpory našich partnerov ešte horšia. Majúc toto všetko na pamäti, monitorujeme e, zblízka e, situáciu, aby sme riešili potreby tých najzraniteľnejších. E, rozsah našeho, našej činnosti v Líbii je veľký. Bilaterálna pomoc asi 98 miliónov, 367 miliónov ďalších, ktoré sme zmobilizovali e, v rámci špeciálneho e, fondu pre Afriku. Toľko prostriedkov je teda vyčlenených pre Líbiu, obrovské čiastky. Asi polovica týchto financí pre, pre ten tzv. Severoafric, severoafrickú tranžu tohto fondu ide na och, e, činnosti ochranné kde ide o potreby zraniteľných skupín, ženy, deti, e, deti bez prievodu, obete e, sexuálneho násilia, obchodovania s ľuďmi. Spolu s partnermi teda naše kroky e, sa snažia priamo pomáhať, psychologicky pomáhať. Vytvorili sme trilaterálnu uh, špeciálnu jednotku s Africkou úniou, aby sme sa hlavne zamerali na ochranu. Podarilo sa nám teda evakuovať viac ako 5000 uh, osôb, ktoré potrebovali uh, medzinárodnú ochranu pod vedením UNHCR a taktiež sme spolu s IOM zorganizovali dobrovoľné návraty, viac ako 50 tisíc, e, takmer 50 tisíc e, ľudí, ktorí sa vracajú do krajín pôvodu. Chceme to ešte e, zvýšiť. V decembri, keď bude operatívne stretnutie výboru tohto Trust Fundu, sa budú prezentovať kroky pre, teda akcie pre ďalšie kroky. Dúfam, že výbor to aj schváli. Súčasne vyzývajú predstavitelia, aby e, sa zvyšilo úsilie na priamu e, humanitárnu evakuáciu, takisto e, presídľovanie z Nigeru a Rwandy v rámci tranzitného mechanizmu, ktorý finančne podporuje EÚ. Inak tá, ten systém by bol úplne zablokovaný Súčasťou našich ochranných krokov je ochrana vnútorne presídlených, naliehavá pomoc e, a úzko spolupracujeme s IOM a UNHCR. Prostredníctvom UNICEFu poskytujeme ochranu detí a vzdelávanie asi 10 tisíc vnútorne presídleným a deťom, ktoré e, žijú v dočasných e, zariadeniach blízko Tripolisu Snažíme sa pre, posilniť odolnosť tých komunít, ktoré sú v hostovských e, podmienkach v rôznych oblastiach. E, implementovali sme aj projekty, aby sa zlepšil každodenný život lokálneho obyvateľstva. Asi 50 e, komún je cieľom našej činnosti. Ide o zásobovanie vodou, elektrinou, školy, e, nemocnice, aby sa posilnila schopnosť odolávať miestnej populácie. Asi 7 miliónov ľudí má lepší prístup e, k každodenným službám a poskytujeme pomoc e, mladým podnikateľom, ktorých dostávajú špeciálne školenia. Snažíme sa zachráňovať životy pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, organizovaný zločin, to je jedna z hlavných priorít. Tie školenia sa nezameriavajú len na záchranné kroky, ale aj na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a rešpektovanie ľudských práv. Libícov naďalej vyzývame, aby vytvárali e, vytvorili prostriedky e, týkajúce sa napríklad a systému registrácie pri vyloďovaní. Toto bohužiaľ neexistuje. Tu začínajú problémy. Ľudia sú e, zachránení, sú naspäť na pevnine, ale skončia v blúdnom kruhu. Je to hlavná priorita. Je ťažké od Líbícov získať nejaké záväzky, keďže nekontrolujú teritorium krajiny. Takže tri bloky stabilizácia, hra, e, starostlivosť o hranice, pomoc. E, snažíme sa e, poskytovať migrantom, ktorí sa chcú vrátiť, dať tú možnosť vytvoriť bezpečné koridory pre tých, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu. Oznámenie libijskej vlády v lete zavrieť de- detenčné centra je E, naozaj dobrá reakcia na, na naše výzvy, ale výzvy e, zostávajú. Po bombardovaní e, záchytného centra Tadžúra sa mnohí zhromaždili pred týmto zariadením, pritom EÚ podporovalo UNHCR pre vytváranie tranzitného bezpečného strediska. O tom si určite viac vypočujete od kolegov z UNHCR. Situáciu pozorne monitorujeme. Máme v, Tunisi, v Tunise e, dôležitú e, pobočku, predtým sme nemali priamy e, prístup v teréne. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, že ste sa držali času a teraz pani Grau, ktorá zastupuje ESVČ, máte slovo, nech sa páči. All right. Um, thank you very much. I will... Ďakujem. Ja sa taktiež pokúsim pridržať eh, pridelného času. Tak ako povedal aj pán Popovský, situácia v Líbii je dosť komplexná, náročná. No nájsť nejaké trvalé riešenie, trvalé riešenie pre mm, situáciu v Líbii, toto je kľúčom k dobrej eh, dlhodobej reakcii na libijskú krízu a taktiež by to malo mať dobrý dopad na všetky, migra- mi- všetky výzvy, ktoré tančili a migranti. Je ešte než kedykoľvek predtým podporiť úsilie OSN, nájsť riešenie túto politickú krízu. Všetci sme si vedomi toho, že ďalej destabilizuje celý región. Budeme naďalej pracovať na rôznych aspektoch. O niektorých veciach už hovoril pán Popovský. Okrem toho, že sa snažíme zlepšiť situáciu migrantov v Líbii, sme taktiež mobilizovali viac než 100 e, tisíc miliónov pardon, 100 miliónov, aby sme podporili sektory ako e, vzdelávanie, ďalej sú tam mediačné a stabilizačné aktivity, humanitárna pomoc v Líbii, ktorá taktiež bola navýšená do veľkej miery. Avšak čo sa týka našich schopností ehm, konať v teréne, toto bolo obmedzené aj zo strany vlády. Je tam bezpečnostná situácia, na ktorú už bolo poukázané. Taktiež ehm, to má vážny dopad na e, verejných úradníkov. Pán Popolský už hovoril o interne vysídlených ľuďoch. Asi 650 tisíc migrantov je v krajine krajine. Viac než 4 tisíc je v detenčných táboroch za hrozných podmienok. V tomto kontexte situácia utečencov a migrantov v Líbii je skutočne znepokojivá. Čo sa týka bombardovania centra Tadžúra, tak toto viedlo k úmrtiam mnohých migrantov. My sme sa snažili situáciu zlepšiť Samozrejme nám išlo o to, že chceme chceli zabrániť úmrtiam, chceli sme chrániť tých najzraniteľnejších, chceli sme zabrániť e, obchodovaniu s ľudskými bytostiami a prevádzaniu migrantov. Čo sa týka hostujúcej komunity, e, tak tá podporovala migranta. Toto je skutočne dôležitý prvok nášho prístupu. Máme taktiež spoločnú pracovnú skupinu Task Force z OSN na, za účelom pomoci utečencom a migrantom. Chceme vytvoriť novú paradigmu, ktorá by vychádzala z princípu zdieľaných eh, eh, kompetencií spoločných síl OSN, Africkej únie a EÚ. Ako už bolo povedané, eh, do konca roka by 650 eh, tisíc eh, migrantov bolo byť nahradených domov, viac než 5 tisíc už ich UNHCR evakuovali. A čo sa týka spolupráce s UNHCR a, a IOM, tak eh, tie majú aktívnu podporu taktiež Africké únie. Ďalej je tu mechanizmus, ktorý funguje v Nigerii, ďalej ďalší sa spustí v Rwande. Je to tranzitný mechanizmus, a toto je taktiež dôležitá súčasť našej solidarity s Afrikou. No ale je treba urobiť ešte viac, navýšiť e, mieru presídlovania. Komisia e, napísala list členským štátom, podporovala e, systém presídlovania. Predovšetkým osôb, ktoré sú v tranzitnom mechanizme v Nigerii. A Taktiež podporme prácu v rámci tzv. posttažúrskej pracovnej skupine s účasťou mnohých európskych a iných krajín. Taktiež je tam vysoký predstaviteľ pre ľudské práva a mimovládky, ktoré pracujú v Líbii. Táto skupina úzko spolupracuje s líbyskými úradmi a chce pomôcť priniesť riešenia pre migrantov. Predovšetkým sa snažíme o vytvorenie alternatívy k súčasnému detenčnému systému, vytvoriť nové, nové ubytovanie a taktiež, čo sa týka nášho boja proti pašovaniu ľudských bytostí, proti obchodu s ľudskými bytostiami. Tu sme jasne prispeli k zlepšeniu bezpečnosti na mori, v Stredozemnom mori a od roku 2016 sme v rámci našej poslednej operácie zachránili viac než 45 tisíc ľudí v spolupráci s e, Libiskou pobrežnou strážou. Pani Serano o tom bude ešte hovoriť. Čo sa týka náš európsky integrovaný systém e, na hraniciach v Líbii, tak ehm, spolupracujeme s príslušnými úradmi, bojujeme tam proti organizovaným e, kriminálnym sieťam, kde sa prevádzajú migranti, obchodujú s ľudskými bytostiami. Máme mnohé operatívne aktivity s libyskými partnermi. Mali by sme dosiahnuť e, prostredstvom nich e, výsledky, ale musíme robiť len malé kroky, čo sa týka záchrany životov, tak tam máme dosť dobré výsledky vďaka aj aktívnej účasti našich partnerov aj v teréne. Ale zatiaľ to ešte nestačí. Musíme zintenzívniť úsilie, aby sme zlepšili situáciu migrantov. Výzvou je naďalej vytvoriť štruktúralnejšie, dlhodobejšie riešenia v Libii na ochranu dečencov a migrantov a taktiež udržateľný systém riadenia migrácie. Spoločne s našimi partnermi naďalej budeme vyvíjať úsilie pri dosahovaní týchto dlhodobých cieľov a bude to taktiež prioritou budúc- budúceho vysokého predstaviteľa. Ďakujem. Teraz budú hovoriť koordinátori. Vypočuli sme si obe prezentácie. Prvý začnú koordinátori výboru LIBE. Potom príde kolo koordinátorov druhá. No a na úvod dostane slovo pán Köster za EPP. Áno, prepačte, prepačte, prepačte. Uh, Mám tu zoznam ale to je zoznam ľudí, ktorí sa prihlásili. Takže ako prvá bude hovoriť za VP e pani Mecola, nie je tu, ale pani Sipel je tu za SAD. Takže ako prvá budete hovoriť vy. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za prezentáciu. Asi sa zhodneme na tom, že bohužiaľ Líbia je naďalej zlyhaným štátom. Ale zhodneme sa asi aj na tom, že chceme zlepšiť situáciu pre líbyských občanov aj pre migrantov. Avšak vzhľadom na tú situáciu, ktorá je ťažká, asi sa zhodneme na tom, že nie je dobré navrácať migrantov do Libie s pomocou libyskej pobrežnej stráže. Budete so mnou súhlasiť aj v tom, že nemáme predstavu, čo sa stane ľuďom, ktorých prinútime vrátiť sa do Líbie. No a pokiaľ so mnou nesúhlasíte, tak mi prosím uvedte presné príklady toho, ako komisia Frontex alebo ktokoľvek ďalší dohliada na to, čo sa stane s ľuďmi, ktorí sú nutene navrátení do Líbie. Pokiaľ takéto príklady nemáte, tak nesú, budete asi súhlasiť s tým, že by sme nemali týchto ľudí navrácať do Líbie. pani Sofie Nutfeld za eh, Obnome Európu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisii aj SVČ za ich prezentácie. Slova pána Popovského, ktorý hovoril o komplexnej humanitárnej katastrofe, Ty som si vypočula, no v tomto kontexte by som chcela zopakovať to, na čo sa pýtala pani Birgici po kolegyňa. Keď hovoríte o komplexnej humanitárnej katastrofe, tak prečo si myslíte, že je dobrý nápad tam ľudí vracať? Je tu súdny prípad, myslím, proti Taliansku. Začalo ho viacero ľudskoprávnych organizácií. No a argumentujú aj tým, že niekto z nemeckej ambasády povedal, že situácia v táboroch je ako v koncentračných táboroch v Líbii. Takže pokiaľ chcete zlepšovať situáciu, tak v koncentračnom tábore toho asi veľa nevylepšíte. Ten by sa mal zavrieť. No otázka je, čo sa urobilo, aby sa skoncovalo s týmito detenčnými praktikami, čo sa urobilo, aby sa títo tábory zavreli. Niektoré tábory boli zavreté, zo strany úradov, alebo ako tomu chcete hovoriť. Ale koľko ľudí je slobodných a kde sú? A čo ľudia v Nigerii? Boli evakuovaní poslaní do Nigeru, ale teraz trčia tam, lebo a tu sa dostávame k členským štátom, ktoré vždy na plné ústa rozprávajú o návratoch a slúbia, že zoberú ľudí cez presídlovanie, no koľko z toho sa podarilo realizovať? Koľko z tých slúbených presídlovaní sa realizovalo? Dokážete to rozdeliť aj na konkrétne členské štáty? No a na záver. Stále hovoríme o tom, že ehm, zatrhneme pašerákom ich ehm, živobytie, ale vyzerá to tak, že je to tam pre nich raj. Alebo uvedete mi, v čom sme mali úspech? Ďakujem pani Strik za zelených, ďakujem obom rečníkom za prezentácie. Máme dosť informácií o situácie v Líbii a zdôrazňujem ten konkrétny popis situácie, je to tam hrozné a obaja ste to uznali. Včera sme mali prezentáciu taktiež e, na tému medzinárodnej situácie v Líbii. Beztrestnosť, žiadne záruky pre občanov a pre migrantov. Takže mňa by zaujímalo, čo robí EÚ, aby zvýšila mieru zodpovednosti napríklad prostredníctvom ICC alebo Rady pre ľudské práva. Hovoríte, že sú potrebné zásadné zmeny, súhlasím, ale prečo EÚ e investuje len do navýšenia kapacít Libýskej pobrežnej stráže? A prečo naša podpora nie je vôbec podmienená? A čo sa týka navracania ľudí do Líbie zo strany pobrežnej stráže, nemalo by to byť taktiež podmienené bezpečnosťou migrantov v Líbii? Vieme o náhodnom zatýkaní, hrozné podmienky sú aj mimo detenčných centier. Líbia nie je bezpečná Nemali by sme teda prestať podporovať líbyskú pobrežnú strážu, keď ťahajú migrantov naspäť do týchto hrozných podmienok. Nie je komisia aj spolu zodpovedná za to, čo sa deje s týmito migrantami, keď sa tam vracajú a my to zaplatíme. Ďalej, čo sa týka tých centier, ktoré boli doteraz zavreté, hovoríte o alternatíve k detenčným centrám, ale aké skutočné alternatívy sú vo vašich očiach možné? Čo môže komisia robiť, aby podporila presídlenie z Nigeru, z Vrandy a z ďalších miest? A ďalej, operácia Sofia, tam unikol dokument, kde sa hovorilo, že títo ľudia môžu len telefón, že, že sú títo ľudia monitorovaní len prostredníctvom telefónu a online chatu, ale toto nie je žiadne monitorovanie, tak to nevidie, čo sa tam skutočne deje. Takže ako zlepšiť monitorovanie, ako ho stransparentniť vonkajšiemu svetu. Ďakujem. Heidi, Analisa Tardino. Áno, som tu, pán predseda. Áno, áno, nevidel som vás. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za tie prejavy. Vidím, eh, že jedným hlasom sa eh, tvrdí eh, tu v tejto miestnosti, že to, čo robí Európska únia, nepostačuje. Napriek odlišným ideológiám sa všetci zhodujeme na skutočnosti, že migračné toky E, že tento problém migrácie nebol vyriešený. O týchto centrách v Líbii sa hovorí ako o detenčných centrách. My sme tí prví, ktorí hovoria, že treba chrániť občianské práva e, e, ľudí, ale tvrdíme, že operácie hľadania a záchrany v Stredozemnom mori nemôžu predstavovať riešenie, pretože my nemôžeme naďalej umožňovať inváziu nášho kontinentu. Naši občania to povedali jasne. Chceme, aby konečne e, sme tu začali hovoriť o riešeniach. Zo strany e, všetkých, ktorých sme pozvali, sme počuli, aký je stav, aké sú problémy, no ale to už dávno vieme. Doteraz sme e, tu ale sa nezačali zaoberať nejakou myšlienkou, nejakým riešením pre tieto problémy. Chceme, aby sa situácia v Líbii stabilizovala a za Líbiou je jeden enormný kontinent, to je Afrika a treba e, preň hľadať stabilné e, riešenia, mier, čo by riešilo problém migrácie. Ďakujem a teraz Eh, pán Prokačíny za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel pripomenúť, ako to všetko začalo, lebo na to často zabúdame. Všetko začalo vojenskou eh, jednostrannou eh, aktivitou zo strany Francúzska v Líbii, bez toho, aby tu prebehla na túto tému nejaká diskusia v Európskom parlamente alebo aj kdekoľvek inde. A toto hovorí o neschopnosti Európskej únie byť zjednotená v dôležitých veciach, ako napríklad zahraničná politika. A na základe toho, čo sa udialo v roku 2011, e, vidíme, aké sú dôsledky. A jedným z týchto dôsledkov je humanitárna katastrofa, na ktorú teraz hľadíme. Je tu e, autorita. Európska únia musí vystúpiť von zo svojej nekoherentnosti, musí sa, sa pozrieť na to, či tá autorita v Líbii je legitímna alebo nie. Ak je legitímna, tak aj jej pobrežná stráž je legitímna. A Európska únia určite nemôže tam vstupovať Jednoducho treba iba, aby Európska únia rozhodla, či ide o legitimnú alebo nelegitimnú uh, autoritu. A to isté platí aj pre príjímacie centrá, ktoré určite, pokiaľ ide o, o podmienky, uh, sú veľmi ťažké, nešťastné, ale aj tu treba sa rozhodnúť, či je tu legitimná libyská autorita, libyské orgány, Tripolis, alebo nie. Európska únia musí byť prítomnejšia, musí viac prejaviť svoju prítomnosť v Líbii pomocou svojich oficiálnych organizácií. Tie musia byť prítomné v príjmacích centrách e, utečencov. Nemôže sa vzdať svojej výkonu svojej zahraničnej politiky. Európska únia sa snaží byť zomknutá v málo dôležitých otázkach a práve naopak tam, kde by naozaj mala byť pevným, zomknutým blokom a konať rozhodne a koherentne, tam naopak e, sa preukazuje rozdelená a neschopná príjmania e, jednomyselných riešení. Now, it'll be a... No a teraz by mal hovoriť zastupca GUE, bude to Claire Dalin. Ďakujem, pán predseda. Skutočne je to šokujúce, ten kontrast medzi tým, čo sa tu povie a čo EÚ priamo na mieste robí. Vieme, že situácia v Líbii je skutočne barbarská a ešte horšia. No a tu sa hovorí, že vás znepokojujú porušovania ľudských práv v detečných centrách, ale vieme, že EÚ je kľúčovým aktérom pri navrácaní ľudí do týchto detečných centier. Sú to európske lietadlá, ktoré nachádzajú plavidla na mori a potom dávajú echo líbickým miliciám, ktoré týchto ľudí dovlečú naspäť a potom sa dostanú do otroctva Takže skutočne je to double speak, je to pokritectvo a sme to my, ktorí to robia. A je pravda, že členské štáty EÚ taktiež boli vinné za krízu v tomto regióne a že sme na to nedokázali nájsť riešenie. Je to skutočne škandál. Mňa by zaujímalo tých 5000 ľudí, ktorí boli evakuovaní, kam išli a taktiež ľudia, o ktorých ste hovorili, ktorí boli dobrovoľne navrátení, tých 50 tisíc ľudí, aké národne ste boli, kam ich vrátili. A taktiež ma zaujímalo od ESVČ, či robíte poločasové vyhodnotenie využitia trastových fondov v Líbii, taktiež sa o tom hovorilo. Pokiaľ máte takéto vyhodnotenie, tak mohli by ste ho zdostupniť Európskeho parlamentu a taktiež do tohto postupu um, by mali byť zapojené mimo vládky, pretože my musíme byť zodpovední konečne za naše kroky a nestačí len hovoriť, keď viete, že priamo v teréne robíte presný opak. Ďakujem. Taktiež koordinátory druhá sa môžu zapojiť do prvého kola Isabel Vizela Lima alebo Poldo López tu nie sú, ale Isabel Santuš, táto taktiež asi nie je. Alebo vy chcete hovoriť za SAD a podložiť otázky listom pani Arena? Môžete? Ďakujem pekne. Áno, pokiaľ ide o skupinu socialistov a demokratov, máme otázky, pokiaľ ide o práva k tomu, čo tu doteraz zaznelo. E, pripájam sa k tomu, čo povedala Birgit Cipe. Líbia nie je bezpečná krajina. Myslím, že v tom sa všetci zhodneme. Teda pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, nemôžeme sa spoliehať že takáto krajina bude rešpektovať e, ľudské práva migrujúcej populácie. Toto, myslím, treba zaintegrovať do našej diskusie. Hovorili sme o partneroch Nigera a Ruanda, hovorili sme o podmienkach príjmania, e, ktoré ste e, vyrokovali, pokiaľ ide o príjmanie populácií, ktoré majú byť relokalizované do týchto krajín z Líbie. Takže aké sú tieto príjmacie podmienky? My sme mali možnosť, e, e, teda chceli sme v Rwande navštíviť takéto centrum, e, toto nebolo možné, takže chcela by som vedieť viac o týchto otázkach. No a videli sme viacero krajín, ktoré sú obeťami destabilizácie v Líbii. Sú to krajiny z zóny Sahelu, krajiny, ktoré majú hranice s Líbiou, Takisto majú skúsenosť presunie e, populácie Mali, e, Níger, Mauritánia a tak ďalej. Sú to krajiny, ktoré zažívajú e, pohyb ľudí v dôsledku nestability situácie v Líbii. Ako sa toto zohľadňuje, aby sme vedeli predpokladať ako sa bude e, vyvíjať e, situácia v budúcnosti, lebo je tu e, hrozba ďalších migračných tokov, ako komisia pozoruje, aký vplyv má destabilizácia Líbie v regióne, v ktorom sa nachádza. Ďakujem. Teraz za obnom Európu Irina von Víze, pokiaľ tu sedí, tak sa prihlási, alebo nie. Vy? Áno. Máte nárok, samozrejme, pokiaľ chcete, ako koordinátorka za druhá. Ďakujem, odozdám slovo Javierovi Nartovi. I, I, had noted Mr. Nart too. Pán Nart, ja som si vás zapísal v druhom kole po koordinátoroch, ale pokiaľ chcete hovoriť v prvom, dobre. Podporujem to, čo podala kolegyňa Inetfeld. Myslím, že je jasné, že momentálne žiadne návraty do Líbie by nemali byť prípustné, pretože to tam nie je bezpečné. A taktiež by ma zaujímalo, že či si myslíte, že sú to dôkazy preto, že by mohli sa vybudovať nejaké nové centra Hanna Northman. Hanna za zelených nie je tu. Pani Satúri, chceli by ste vy? Merci, cher collègue. Le 3 juin dernier... Euh, Ďakujem pred e, Európskym e, e, súdnym dvorom pre ľudské, ľudské práva bola predložená stiažnosť v súvislosti s ľudskými právami v Líbii. Kolegovia, my sme tu v skutočnosti vytvorili systém, systém, eh, v ktorom čím viac eh, prostriedkov vynakladáme na ochranu našich eh, hraníc, tým viac vlastne podporujeme porušovanie ľudských práv. Ja sa hambím, hambím sa, lebo nie je možné takéto niečo akceptovať. Môžeme hovoriť, čo chceme, pokiaľ neprelomíme tento aktuálny systém E, nedostaneme sa z toho von. E, migranti sa dnes stali veľmi lukratívnym e, tovarom pre určitých a mali by sme si tu priznať našu mieru zodpovednosti. Čím viac peniazy bude plynúť do tohto systému, tým to bude lukratívnejšie, takže mali by sme prestať financovať milície, mali by sme prestať posielať ľudí do oblasti, ktoré nie sú bezpečné a mali by sme naliehavo začať pracovať na alternatívach. Ide tu o česť našich e, členských krajín a celej Európskej únie. Ďakujem. A za AID pán Lars Patrick Berg je tu v miestnosti? Nie? Za IKR. E Karol Karsky alebo Richard Čarnecký? Tiež nie. A za GUE Miguel Urban taktiež tu nie je. Takže pán Popovský a pani Grau. Dokončíme toto kolo otázok kvôli načasovaniu. Môžete sa vyjadriť eh, k tomuto prvému kolu a potom sa budú pýtať ďalší, ktorí... Alebo teraz sa budú pýtať ešte kolegovia, ktorí majú záujem odpovede naraz. Ďakujem, pán Morajš. Ja som bol jeden z troch poslancov, ktorí navštívili v Tripolise detenčné centrum a tie podmienky sa od tej doby ešte zhoršili. Parlament bol svetkom podmienok centre. Takže mali by sme teraz o tom baviť e, s plným vedomím, že sme to tam videli. A myslím si, že to, čo poviem, je zásadné. Komisia SVČ spolupracujú s libyskými úradmi, takže je tu otázka kondicionality. Za, na akom základe s nimi spolupracujeme, keď jasné podmienky sú tam zlé, ľudia sú tam navracaní. Takže čo sa týka podmenenosti, revidujete možno spoluprácu s libyskými orgánmi, komisia, aby bola založená na overiteľných, merateľných referenciách, aby sa zamedzilo náhodným e, krokom navracaniu do Líbie, predovšetkým do týchto zariadení. Po druhé, čo sa týka kriminalizácie libyského zákona ohľadom vstupu, výstupu Ehm, taktiež e, vzhľadom na dohovor o utečencoch. Viem, že pán Bobovský, mm, máte obmedzený čas, ale možno by nám komisia mohla poskytnúť viac detajlov ohľadom toho, ohľadom, čoho, ohľadom toho, koľko ich bolo prepustených, za akých podmienok. A čo týka SVČ, tak ehm, Monitorujete uniformným spôsobom postupy libyské pobrežnej stráže? My v podstate nevieme, pretože e, všetko to tam je veľmi netransparentné. Mohli by ste to trochu stransparentniť a povedať aj, koľko európskej podpory tam ide. Mohli by sme sa dozvedieť viac ohľadom toho, čo sa deje v rámci tých operácií. Mohlo by to byť transparentnejšie. Dajte nám viac informácií. ohľadom toho, čo robí teraz Libyská pobrežná stráž ohľadom detenčných podmienok v Líbii. Teraz máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za prezentácie. Mám konkrétnu otázku ohľadom registrácie migrantov v Líbii. Ako môže registračný postup migrantov sa zrýchliť tak, aby sa poskytlo lepšie a efektívnejšie premiesnenie a taktiež ako zaručiť, že UNHCR bude registrovať migrantov zo všetkých krajín, a nie len z tých deviatich. Teraz pani Keller. Merci beaucoup, monsieur le président. Je voudrais... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať pánovi Popovskému a pani za ich prezentácie. Nepoviem to lepšie než kolegovia. E, ide o e, štát, ktorý zlíhal. Máme tam dramatickú humanitárnu situáciu. Ľudia sú zadržiavaní v e, táboroch za strašných podmienok. Myslím si, že toto konštatujeme všetci, či už poslanci, alebo aj ľudia z SVČ či komisie. Chcela by som sa spýtať vás, ktorí e, situáciu dobre poznáte. Hovorili ste, že to, čo robíme, sú malé kroky, že to nepostačuje vo svetle tej reálnej situácie. Takže aké e, sú možné ďalšie e, kroky? Všetci sa snažíme uh, urobiť niečo, niečo dôležitejšie, niečo väčšie, aby sa zlepšili tieto dramatické podmienky, v ktorých momentálne potom množstvo ľudí musí zotrvať. Čo máme urobiť, aby sa situácia zmenila uh, smerom k pozitívnej, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv? Ďakujem. Presidente. Ja by som hovoril o faktoch, nie o názoroch. Poprvé, emigranti, ktorí sú v Líbii, neboli v Líbii, keď začala vojna. Prichádzajú neustále do Líbie. Títo emigranti sú predmetom všetkých eh, hrozných eh, vecí, ktoré eh, poznáme, ale vedia, akému riziku sa vystavujú, keď prídu do Líbie. Perfektne, do, dokonale to vedia, pokiaľ ste v nejakom zadržiavacom e, centre, tam, e, tak ako som to ja videl, a porozprávate sa s nimi, a to sa oplatí, a nehovoríte len s úradmi, tak presne, oni presne vedia, akému riziku sa vystavujú. Presne to poznajú. No a odchody v lodiach tie prebiehajú zo zón, e, ktoré kontroluje vláda, ktorú my uznávame, táto vláda ale nekontroluje absolútne v praxi nič, pretože e, milície, islamistické milície a gangstri v Tripolise všetko kontrolujú. Takže ja som skutočne veľmi prekvapený, keď sa, nám, keď sa hovorí, že sme schopní monitorovať a kontrolovať všetko, čo sa deje v Líbii vďaka našej ambasáde EÚ, v Líbii, ktorá sídli v Tunisku. Je to rovnako ako keď e, niekto sedel v 5-hviezdičkovom hoteli v Bankoku v priebehu vietnamskej e, vojny. Takže keď sa hovorí, že pomáhame Líbii, ja sa pýtam, ako vieme, kam idú presne tie peniaze, pokiaľ musia prejsť rukami miestnych úradov. Toto nie sú úrady. Nevieme, kam idú tieto peniaze, nevieme, čo sa s nimi robí, pretože to vieme prostredstvom monitorovania z Tuniska. Takže z tohoto som skutočne prekvapený, veľmi prekvapený. Takže zamyslíme sa, z akého dôvodu tá zóna, ktorú kontroluje legitímna tobrudská vláda, prečo z tejto zóny nevychádza ani jedna loď a všetky vychádzajú z e, regiónu, e, ktorý kontroluje vláda, ktorú uznávame my, ale ktorú neuznávajú Líbíci. Takže jedno, čo uznáva New York alebo Brusel, ale je dôležité, čo uznávajú Libičania. Oni túto vládu neuznávajú. Takže aby sme vedeli, čo sa deje v Libii, tak sa nemusí pozrieť do papierov, ale ako to tam vyzerá v praxi, v realite. Takže ja by som povedal, že z Tunisu, z Tunisu do Bengázy a taktiež z Alexandrie do eh, Líbie. Lieta niekoľko lietadiel, takže nasadnite, choďte sa tam pozrieť, otvorte oči a potom si vytvoríme názor. Toto som urobil ja, oplatí sa to, takže využite túto príležitosť. Ale nemá zmysel, aby sme tu robili nereálnu politiku papierov a rôznych um, chýrov um, o veciach, ktoré nepoznáme. Keď je tam vojna, je tam situácia, kde je vojna a my sa tvárime, že môžeme vyriešiť nejaký jeden konkrétny bod, situáciu e, migrantov. Toto je absolútne nerealistické. No a to, čo som tu teraz počul, že je tu legitimná vláda, tým pádom všetko je legálne. Medzi legitimným legálnosťou a realitou je obrovská prípas, predovšetkým pokiaľ tá legalita je absolútne nereálna. Takže ja navrhujem, aby sme prestali robiť fiktívnu politiku z tohto parlamentu a aby a taktiež vo výbore pre zahraničné záležitosti už nás nebavia tie gloriózne správy ohľadom toho, čo sa deje v Líbii. Takže urobme pozorovateľskú misiu priamo na miesto. Toto si vyžaduje odvahu. No ale nie je to smrteľné, ja som to urobil a žijem, takže oplatí sa to, otvorte oči, urobme pozorovateľskú misiu a prestaňme tu počúvať nejaké banality, nejakú metafyziku našich expertov z Tuniska minutos, eh, que, que excede con mucho. Takže o pár minút ste prekročili predelený rečnícky čas. Musíme byť vždy korektní. Pani Alsa Hlány. The floor is yours. Thank you. I will be... Ďakujem pekne. Budem hovoriť po švedsky. Nasadte si prosím sluchadla. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Musela som sa trošku e, pousmiať, keď e, talianský kolega e, hovorilo o Francúzsku, ktoré je vinné za situáciu v, Línii, v Líbii. Ehm, to sa stalo pred pár rokmi, ale pred tým bola Líbia talianskou kolóniou. Nuž, Líbia je už raz Zlíhaným štátom Ehm, vždy sme hovorili, že e, spoluprácu s Libiou treba posilňovať, treba sa snažiť aj zabrániť, aby migranti prekonávali Stredozemné more. Myslíte si, že je to stále legitímne ešte vo svetle tých čísel, ktoré tu máme, čo sme si tu všetko vypočuli, vo svetle toho, čo povedal kolega z Renew? pokiaľ ide o to, e, ako nič nevieme o situácii v tejto krajine, e, bez toho, aby sme vedeli, posielame e, peniaze ozbrojeným skupinám, ktoré majú migrantov zdržiavať. Naozaj si myslíte, že Únia demokratických štátov, ako je EÚ, by mala naďalej takýmto spôsobom spolupracovať s Líbiou? Ďakujem. Teraz pani Björk. Ďakujem. Chcem položiť len jednu dosť presnú otázku týkajúcu sa e, zvyšujúceho sa počtu tzv. dobrovoľných e, návratov 50 tisíc, e, v Libii niektoré z nich do krajín ako Eritrejsko. Ako môžete zabezpečiť, že Princíp non refoulement e, sa v tomto prípade rešpektuje a majú mimovládne organizácie e, prístup týmto krajinám, aby zabezpečili, že sa to držiava medzinárodné právo. E, tieto schémy sú financované EÚ, ja tu mám veľké obavy. A myslím, že tu treba spomenúť ešte ďalšiu obavu. Včera sme si vypočuli správu Eh, medzinárodnej eh, komunity AidWatch, ktorá eh, mm, sa veľmi negatívne vyjadrovala k tomu, ako EÚ financuje projekty zabraňovania tomu, aby sa migranti dostávali do EÚ. Je tu veľmi skorumpovaný systém v tejto oblasti. Je to niečo, čo musíme zohľadňovať, keď diskutujeme o týchto otázkach. My tu vlastne ničíme systém, ku ktorému sme sa zaviazali v rámci udržateľných e, cieľov. Mali by sme s tým skoncovať a te, toto naše dnešné zasadnutie je tým správnym miestom. Musíme žiadať o to, aby naše zdroje e, tiekli iným e, smerom. A k tomu, čo povedali kolegovia predo mňou, tento typ spolupráce, ktorú má EÚ a určite členské štáty s Líbiou a jej podbrežnou e, strážou, je naozaj odporný. Well, if I'm not... Ak sa nemýlim, už sme vyčerpali kolo uh, rečníkov, ktorí sa prihlasili do diskusie, takže slovo by som vrátil naspäť našim panelistom, aby sa vyjadrili k tomu, čo zaznelo eh, v kole vyjadrení koordinátorov aj ostatných členov výboru. Nech sa páči, máte slovo, pán Popovský. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem, e, vážení poslanci, za vaše otázky. Bolo ich dosť veľa. Budem sa snažiť na všetky odpovedať. Začnem e, tými číslami, ktoré máme. Nemáme všetky, pretože nemáme prístup, ako mnohí z vás mm, správne povedali. Len tento rok eh, Libyská pobrežná straž sú, ich, sú vlastne dve. Jedna je eh, civilná pobrežná policia, druhá patrí pod armádu. Za, za, eh, chránili približne 8 tisíc ľudí na mori, čo znamená, že ktorí, tí, ktorí prišli o život, e, ich počet je nižší v porovnaní s vypuknutím e, krízy v roku 2015-16. Samozrejme, problém začína nie na mori, ale na suši. 4400 ľudí e, je momentálne 18, tisíc detenč- 18 detenčných táborov v Líbii, ale niektoré z nich spadajú pod e, vlastne vládu v Tripolise. Niektoré z nich sú kontrolované rôznymi milíciami, kde ani my, tým EÚ, ktorý e, pôsobí z Tripolisu, alebo naši partnery ako UNHCR, nemáme prístup. Takže to ostáva problémom. Eh, po zbombovaní eh, táboru v Kažure v júli líbyjské orgány oznámili, že detenčné centrá zatvoria. Niektoré boli vyprázdnené, potom opäť zaplnené. Takže formálne, eh, pokiaľ to môžeme zhodnotiť, 5 z nich bolo uzatvorených. polovica z eh, ľudí, ktorí sa vrátili do Olympie, nejdu do táborov, idú do rôznych eh, príjmacích spoločenstiev, eh, kde žiaľ nemáme dohľad nad tým, čo presne sa tam deje. K návratom tých 50 tisíc, to číslo sa spomenulo, operácie dobrovoľných návratov vykonáva IOM e, z UNHCR. Väčšinou teda títo ľudia idú do svojich krajín pôvodu a my rôznymi prostriedkami tiež poskytujeme podporu pre ich reintegráciu. K situácii e, v Nigerii a v Ruande. Tu sú samozrejme obmedzenia. E, Niger bol veľmi ústretový a ukázal ochotu príjmať ľudí, ale sú tam samozrejme obmedzenia. A pokiaľ sa e, členské štáty alebo iné krajiny nerozhodnú príjmať e, ľudí e, evakovaných do Nigeru, tak sa dostaneme opäť na začiatok, lebo celý tento systém teda nie je E, priebežný, priechodný do Kanady, do Belgicka, Francúzska, Nemecka, Holandska, Norska, Švédska, Spojeného kráľovstva boli presídlení. Niektorí z týchto ľudí z Nigeru, viac než 300 ich čaká, boli akceptovaní e, na presídlenie a čakajú na transfer do Nemecka, Fínska, Francúzska, e, Portugalska, Rumunska. Takže takto vyzerá situácia k dnešnému e, dňu, ale potrebujeme samozrejme e, viac e, prihlášok zo strany členských štátov alebo aj krajín ako Kanada či Norsko spoza hranic EU, inak to nebude fungovať. A čelíme dileme, že ľudí zachraňujú Libyčania, vrátia ich naspäť a potom sa celý začarovaný kruh začína od znova. Toto je jasne prepojené s diskusiou v Európskej únii o vylodeniach a reforme dublinského systému. K tomuto sa nechcem vyjadrovať, lebo to nie je e, teda súčasťou mojich kompetencií, ale odkazujem na vyjadrenie Ursuly von der Leyenovej, ktorá sa vyjadrí e, v Európskom parlamente k novému e, teda migračnému paktu. Takže toto je otázka pre novú komisiu, ktorá dúfajme začne čo najskôr pracovať. Monitorovanie situácie v teréne ostáva samozrejme veľkou výzvou. Takže my pracujeme pomocou našich partnerov, ktorí tam sú. Aspoň niektoré z organizácií eh, majú lokálne lokál pôsobiacich zamestnancov tam. My sme zorganizovali 11 monitorovacích misií, pozreli sme sa na viaceré eh, lokálne projekty, Máme e, tu potom ešte ďalšie, takže snažíme sa robiť, čo je v našich e, silách za daných okolností, ale naozaj prístup ostáva veľmi obmedzený. Uh, hovorilo sa o vrátení delegácie do Líbie, ale situácia s týmito uh, útokmi. Jednoducho je to stále veľmi nebezpečné, takže zatiaľ ešte e, sme tam nedospeli. Zatiaľ je len jedno veľvyslanectvo, ktoré naozaj funguje v Tripolise a tým je talianské veľvyslanectvo. Ale našim zámerom je posilnenie tohto systému e, monitorovania zo strany tretích e, strán, aby teda iní ľudia nám pomáhali situáciu monitorovať k podpore Libyskej pobrežnej stráže. Takže na jednej strane operácia Sofia poskytuje školenia, k tomu sa budeme neskôr vyjadrovať. E, s talianským ministerstvom vnútra sme tiež v kontakte Tí e, poskytujú takisto školenia e, tej e, civilnej polícii. Žiadnu vojenskú pomoc a podporu neposkytujeme, ani sme neposkytli. Libyskej pobrežskej stráži školenie sa týka operačného tréningu a školenia v oblasti dodržiavania ľudských práv. Zaznela tu špecifická otázka týkajúca sa prepojenia Líbie a krajín Sahelu. Samozrejme je tu prepojenie. EÚ už e, poskytla dosť vecnú podporu e, skupine e, GP, ktorá sa zorganizovala proti ozbrojeným teroristickým skupinám, čo je teda prepojené so situáciou v Líbii aj migračným tlakom e, s tým súvisiacím. Spýtali ste sa tiež na otázky ako dekriminalizácia e, migrácie. Je to problém, pretože podľa libijského e, zákonu nelegálne prekročenie hrajín, hranič je trestným činom a my sme veľakrát písomne sa k tomuto vyjadrovali, aj keď ideme do Libie. Ja osobne som bol v Líbii, navštívil som detenčné centra, diskutovali sme s Libíčanmi, snažili sme sa e, tlačiť na nich, aby skončili s touto praxou kriminalizácie, odmietajú to. Povedali, že nie sú súčasťou ženevského e, dohovoru a preto UNHCR takisto nevnímajú ako svojho partnera, čo tiež vôbec nie je napomocné. Takže e, vytvorili sme trilaterálnu teda pracovnú skupinu s Africkou úniou a OSN. Je to naozaj e, diskusia na veľmi vysokej úrovni. Snažili sme sa takto vysielať e, posolstvo Líbičanom a poukázať na to, že aktuálny postup nemôže ďalej pokračovať k financovaniu a k tomu, že spolupracujeme s libyskými agentúrami. Je to obmedzené, ako som povedal predtým, viac než polovica nášho e, financovania z e, Trastového fondu EÚ e, ide na ochranu ľudí, na podporu tých, ktorí sú v núdzi. A my vždy pracujeme s našimi medzinárodnými partnermi ako UNICEF, UNHCR, OSN. My neposkytujeme priamu rozpočtovú podporu líbyjskej vláde a našim zámerom to ani nie je, pretože situácia toto neumožňuje. Opäť by som prešiel tými poznámkami, ktoré som si urobil pretože tu e, padli špecifické otázky aj konkrétne k číslam a chcem byť transparentný. Chcem len povedať, že opäť budeme diskutovať o našom financovaní Líbie na našom zasadnutí e, Afrického e, trestového fondu. Budeme mať stretnutie 10. decembra. Aj zástupcovia Európskeho parlamentu sú naň už pozvaní. Dúfajme, že sa budú môcť zúčastniť. Ďakujem teraz pani Grau. Prosím mm, stručne na záver, maximálne na 10 minút prosím, aby sme mali čas e, na druhý panel. Chceli by sme si vypočuť ešte aj e, predsedu e, delegácie pre Magret, ktorý dorazil, takže nech sa páči. Ja si myslím, že môžem byť ešte stručnejšia, pretože pán Popovský sa už vyjadril k mnohým otázkam, eh, na ktoré som chcela zareagovať. Eh, pani Keller sa pýtala na tie malé kroky, veľké kroky. Toto je jeden dôležitý eh, prvok pre naše budúce reflexie, keď som povedala, že to je veľmi dôležité pre budúcu komisiu. Samozrejme áno, je to dôležitý prvok. A to, na čo som sa vzťahovala e, predtým, je, že by situáciu zmenilo, keby sme tu mali e, e, podporu procesu, ktorý vedie OSN, aby sme zabezpečili dodržiavanie prímeria. To by samozrejme veľmi zmenilo situáciu. Viete, že tu prebiehajú diskusie o potenciálnej konferencii. E, o tom sa práve diskutuje aktuálne. Mnohé z tých otázok, ktoré ste nadniesli, e, by to mohlo e, zmeniť. Mnohí z vás povedali, že sa dejú len malé kroky, ale toto by naozaj mohlo situáciu zmeniť výrazne. Takže toto je ten širší rámec. Chcem byť veľmi stručná. Dúfam, že som bola stručná už aj predtým, ale chcem to ešte raz opakovať a byť jasná k otázke pani Sinfeld, k detenčným centrám. My sme veľmi jasne vždy žiadali eh, ich eh, zatvorenie a je to veľmi zložité. Pán Vapolsky to vysvetlil, viem, že tri boli uzatvorené, ale na druhej strane niektoré sú prázdne, ale zároveň nie sú eh, naozaj zatvorené a potom sa nájdeme v situácii, kedy utečenci sú mimo detenčných centier v mestách. My ich tiež finančne podporujeme organizáciami, ako spomenul pán Popovský, teda neposkytujeme priamo prostriedky vláde, ale aj pomocou iných organizácií, ktoré sú tu prítomné, sa snažíme zabezpečiť potravu, ošetriť sanitárne potreby a podobne. Pokiaľ ide o operácie v Saheli, my sme nikdy nevracali migrantov do Líbie. Pokiaľ ide o operácie EÚ, to je veľmi jasné. My eh, podporujeme iba pobrežnú eh, stráž Pán Popovský sa vyjadril k tomu, ako. Ako som povedala v mojich úvodných poznámkach, snažíme sa o, takisto o, podporovať schopnosti riadenia nad rámec teda pobrežnej stráže. A pokiaľ ide pobrežnú stráž, snažíme sa len zvyšovať ich e, schopnosť, aby svoju prácu vykonávali v súlade s medzinárodnými štandardami. Pokiaľ ide o operáciu SOFIA, rada poskytla mandát. Táto teda musí fungovať v rámci tohto mandátu. Momentálne sa reviduje. Monitoring je súčasťou budúcich ambícií. Myslím si však, že je to niečo, čo sa objaví v hĺbšej diskusii neskôr s pánom Sedánom, ako ste povedali. Pokiaľ ide o podmienenosť, za nás podmienenosť podporu medzinárodným organizáciám. Ťažko sa to spája s, so zmenami v libýskej e, spoločnosti, ale je to niečo, čo treba mať na pamäti. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Máme druhý panel. Záverečné poznámky. Mám otázku, či UNHCR môže skrínovať tých 50 tisíc ľudí, ktoré financuje EÚ na dobrovoľné návraty. Iba odpoveď áno, nie. Zareagujete na túto konkrétnu otázku, pani Björk? Odpoveď áno, nie. Momentálne v UNHCR začneme e, s druhým panelom. Máme hodinu do 11.30. Máme ďalšie body potom v programe. Začneme druhým panelom. Zasak situácii v Líbii. Prezentácia bude od Anabel Roig Granion, <clears throat> ktorá je zodpovedná za vonkajšie vzťahy v rámci e, UNHCR. Tiež je tu Ola Henriksson, generálna riaditeľka v rámci EEA, EU a NATO, Medzinárodný e, úrad pre migráciu, IOM, takisto Ellen van der Velden, operatívna poradkyňa pre Líbiu v rámci lekárov bez hraníc. A potom Imogen Sudbury, riaditeľka Medzinárodného záchranného výboru v e, Európska kancelária. Štva, štyria rečníci teda, nie je to ľahké. Prosím, pretlčte sa, držte sa času. aby koordinátori ďalší poslanci mali priestor na otázky. Hodinku a pár minút, takže snažte sa prosím. Najprv pohovorí Anabel Rojk Granion. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem vašim výborom, že ste zorganizovali toto stretnutie Bohužiaľ, situácia je z toho stále aktuálna. Nezlepšuje sa. Boj a útoky letecké pokračujú aj na civilné ciele. Od počiatku konfliktu sa odhaduje, že 100 tisíc osôb zahynulo. Je tu rozkol v krajiny a do veľkej miery sa zapájajú externé, externí aktéry a libýska vojna sa stáva takou vojnou zástupnou. Vec je to veľmi zložitá. Pán Salami je veľmi znepokojený situáciou ako zástupca OSN. Nám to pripomína, že tí, ktorých sa situácia výrazne týka, no to sú samotní Libíci Sam nejakých 300 e, tisíc e, je vnútorne premiestnených. Mnohí sa dokázali už vrátiť domov. Je tu však i veľká nová vlna presunov 128 tisíc osôb. Medzinárodné spoločenstvo musí teda humanitárne reagovať, poskytovať pomoc týmto presídlencom Humanitárne potreby narastajú. Naš, my všetci koordinujeme odpoveď v pomoc v rôznych formách a takisto projekty dopadové verejné služby, školy, nemocnice pre e, podporu všetkých ktorí sú v týchto oblastiach. Len tak e, poznámka na okraj toho, čo povedali jej predrečníci, aby sme si uvedomili, aká je realita a aké sú výzvy. V Líbii máme 122 národných pracovníkov v krajine, najmä v Tripolise, ale zopár je aj v Bengazi a Mishata 55 medzinárodných pracovníkov, asi 5 z toho sú v Tripolise. Čo skoro ich bude 8. Vychádza to z medzinárodnej situácie a tiež problémov obdržať víza. Toto je jedna z tých prekážok. Pokiaľ ide o situáciu migrantov a utečencov, Dúfam, že už som neprekročila 10 minút o 10 sekúnd. Je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali medzi tým, kto je migrant a kto je utečenec. Potrebujú rôzne formy ochrany a majú aj iný štatút v rámci medzinárodného práva. Preto sme zastúpení v viacerých organizácií Líbia je dlhodobo mm, krajinou migrácie. 6 až 800 tisíc pracovníkov tam dlhodobo sídli. 45 tisíc z toho je zaregistrovaný v UNHCR. Veľké množstvo palestínčanov takisto. Väčšina týchto ľudí žije v e, mestských oblastiach. Týkajú sa ich konflikty, násilie, potrebujú špecifickú pomoc zo strany humanitárnych ak- ak- aktérov. Z toho 303 tisíc sú v riskantných oblastiach, v nebezpečných situáciách, potrebujú bezpečné miesta. Z týchto čísiel, ako tu už zaznelo, 400 tisíc je zadržiavaných, ten režim e, detenčný sa nezmenil. To sú hlavne tí, ktorí prechádzajú Libiou a sú zadržaní e, na pevnine alebo na mori. 18 až 20 záchytných centier, ku ktorým máme prístup, nie pravidelne, ale môžeme si vyžiadať nepravidelne ten prístup. Mnohé sa už uzavreli, mnohé sú neoficiálnymi centrami, ktoré prevádzkujú prevádzači, ani o nich nevieme. Vec je to, táto vec komplikuje situáciu. Sú tu rôzne čísla o tých detenčných centrách, koľko sa otvorilo, koľko je stále otvorené. Je to veľmi zraniteľná situácia. Otázka znie, kde sú ľudia tí transferovaní, čo sa im deje. Je to jedna z výziev. Vždy sme spolu s EÚ a medzinárodným spoločenstvom a my vo vládkami vyzývali ku koncu týchto detenčných centier, pretože podmienky nie sú priateľné prípade prístupu neznamená, že e, ideme monitorovať. Nie. Identifikujú sa ľudia, ktorí by UNHCR mohlo podporiť. Navštevujeme tieto centra, máme e, možnosť e, alebo zrealizmili sme viac ako tisíc návštev tento rok. To nám umožňuje v kontakte s úradmi prepustiť niektorých identifikovaných ľudí. Z tých 400 tisíc osôb e, e, veľká časť je pre UNHCR e, cieľovou skupinou. Aké sú alternatívy k, k detenčným centrám? Prvá je evakuačný tranzitný mechanizmus, ktorý sa vytvoril od konca roka 2017 s pomocou finančnou pomocou EÚ i ďalších donorov. Od počiatku aj ETM sa nám podarilo prepustiť 1600 osôb z týchto centier. Či už sa presunuli inám, v alebo sa o nich e, e, postarali inak. Mám tu aj čísla týkajúce sa e, aspektu návratov a presídlení, na ktoré, má, ktoré má na starosti UNHCR. Od počiatku 4400 osôb bolo evakuovaných z Libie vysvetlím to číslo. 3000 e, e, teda do Nigeru na základe dohody s nigerskými orgánmi. Ako asi viete, máme dohodu s rwandskými e, orgánmi na ďalší mechanizmus. Ďalších 200 osôb bolo evakuovaných, 800 v rámci koridorov do Talianska, 550 do tranzitného centra v Rumunsku. Čo sa nám darí tiež robiť, bolo e, s touto limitovanou kapacitou priamo z Líbie, bez prechodu cez týchto krajín do krajín e, presídlenia. 660 osob takto prešlo. Vy ste sa pýtali na to, koľko prísľubov máme z krajín presídlenia mimo EÚ. To sú niektoré e, i členské krajiny EÚ. Teraz momentálne máme 6000 e, prístupov, e, prísľubov. Je to pomerne veľký časový rámec. Buď z Líbie alebo z Nigeru. A Posledné číslo 870 osôb je v, v Nigeri. 320 e, prostredníctvom odchodových postupov e, bude smerovať do presídlovacích krajín. Všetci ste asi počuli o GDF, o centre v Tripolise Máme, prosím, tu ďalších rečníkov, štyroch konkrétne, tak prosím, dos, dospejte k záveru. Inak možno tým pádom sa vyhneme niektorým otázkam, ale čo skoro e, dohovorím. Hovorila som teda o jednej z možností, možných alternatívy k zadržiavaniu po diskusiách z EÚ. Je to centrum, ktoré pod e, jurisdikciou ministerstva vnútri, vnútra realiz, prevádzkuje UNHCR. Ide o evakuovanie ľudí z Libie, tu Nigeru a Rwandy. Avšak problém spočíva v tom, že potom zásahu detenčného centra Tadžura asi 480 osôb bolo presunutých. Takisto ďalšie osoby z ďalších e, centier smerovali do GDF, takže povaha toho centra, ktoré malo byť tranzitné, sa mení a to je výzva pokiaľ ide o pokračovanie s tým, čo mala byť pôvodne len alternatíva k e, detenčným e, zariadeniam. Nie je to vec jednoduchá a diskutujeme to s príslušnými orgánmi. Pokiaľ ide o vyloďovanie, nechám to kolegyni z IOM. Spolupráca s pobreznými, samozrejme, strážami, pokiaľ ide o túto problematiku. Teraz pohovorí Ola Henriksson za e, Medzinárodný úrad pre migráciu. Pardon, Ola Henriksson. Nech sa páči. Ďakujem za túto možnosť, e, že môžem vystúpiť sme v Líbii viac ako 200 pracovníkov IOM, národný i medzinárodný. Na základe nášho mechanizmu sledovania asi 600 e, migrantov, možno až milión e, migrí z e, Líbie, Nigeru a Čadu hlavne. Migranti si nevždy uvedomujú riziká, asi 57% e, si uvedomuje e, rizik zadržiavania, 82%, ktorých si uvedomujú riziko, neprijali e, kroky, kde by sa pripravili na toto. Monitorujeme 18 centier, 4500 utečencov od začiatku novembra sme registrovali v týchto centrách. Treba poznamenať, že počet migrantov, ktoré prevádzkujú ozbrojené zločky a pašeráci a prevádzači. Toto číslo je neznáme, ani miest, e, teda číslo, ani e, lokácia. V týchto centrách sa nám e, od roku 2017 podarilo s našimi dobrovoľníkmi pomôcť viac než 44 tisíc zraniteľným migrantom, aby sa bezpečne vrátili domov. Ako už bolo zaznelo, tieto centra sú naozaj e, miestom nehumánneho zaobchádzania. Sú tu dokumentované prípady zneužívania, obchodovania s maloletými a e, zmiznutiami ľudí. A to všetko je beztrestné. Podmienky sa veľmi líšia od centra k centru. Množ, e, majú takmer, niekedy majú migranti voľný prístup k takmer všetkým zariadeniam v centre, niekde vôbec. Problém môže byť veľké preľudnenie a nedostatočný prístup k hygienickým zariadeniam. V Abu Slim centre e, bolo 350 e, migrantov, ktorí opustili zariadenie v októbri. Ďalších 261 zostáva v centre bez e, pretože nie sú alternatívy. Nevieme, prečo boli prepustení z centra títo migranti. Veríme, že narastalo napätie medzi nimi za posledné týždne a tiež skutočnosť, e, že v blízkosti centra bolo ostreľovanie a bombardovanie. Takisto ďalšie zložky koordinujú pomoc migrantom pomocou e, e, mechanizmu rýchlej reakcie pomáha sa migrantom, ktorí sa často nachádzajú v nebezpečných podmienkach. Čo sa týka detenčného systému, tak tam sa podporujú migranti len v, tých najhorších, eh, v tej najhoršej situácii. To sú aspekty, ktoré majú eh, uľaviť eh, v ťažkej situácii. Je tam teda rehabilitačná práca a Celkovo v Líbii je mm, nebezpečná situácia a IOM spoločne s ďalšími humanitárnymi partnermi z dlhodobého pohľadu bojuje proti náhodnému zadržiavaniu. V roku 2019 IOM poskytla eh, dobrovoľnú pomoc takmer 9 tisícom migrantom 33 národností a z nich eh, Ehm, asi 251 e, bolo umiestnených v detenčných centrách. Je treba zaručiť prístup k týmto e, zadržiavaným osobám, e, ktoré majú byť vyšetrované a len pokiaľ je zaručené súkromie. Taktiež je treba zaručiť vydanie dokumentov pre zadržiavaných migrantov. Taktiež spolupracujeme s úradmi v Tunisku aj v Káhire a taktiež pomáhame pri spracovaní ich dokumentov. Od roku 2016 IOM má program pre alternatívy k detencii v Líbii, taktiež máme program hostovania zo strany komunít a viac než tisíc migrantov už bolo umiestnených do eh, rodín, predovšetkým sa to týka žien a detí. Sú tam azylové domy pre ženy a deti, kde sa aj poskytuje podpora, tak aby tie ženy a deti neboli v detenčných centrách, taktiež sa tam napomáha s procesom e, dobrovoľného návratu. Hľadáme alternatívne e, dlhodobé riešenia v Líbii a miestne Eh, orgány presadzovania práva eh, zariadujú tieto azylové no a prístup eh, je tam povolený len pracovníkom IOAM a taktiež sociálnym pracovníkom vlády. Pracujeme na vytváraní prístrešia pre migrantov v núdzi. Máme taktiež takéto um, takéto zariadenia, ktoré e, fungujú pod zaštitou veľvyslanectva. Ehm, myslíme si, že je skutočne obrovské množstvo migrantov, ktorí sa nachádzajú mimo takýchto centier a je dôležité, aby e, zraniteľné osoby v mestách obdržali pomoc. E, je treba im pomôcť k regularizácii, pokiaľ je to relevantné a možné. UM podporuje regularizáciu migrantov v Lívi a ich integráciu na pracovný trh, pretože toto je kľúčové z pohľadu dlhodobej stability a my sa snažíme dospieť k uzavretiu bilaterálnej dohody s Nigerom a s Líbiou. Taktiež sme spoluhosťovali ako IOM udalosť alebo akciu minulý týždeň s Nigerom. E, podporuje sa spolupráca aj s Egyptom. Dúfam, že to rozšíri aj na ďalšie národnosti a spoločne registráciou by toto post prispelo aj k, lepšej e, riade, k lepšomu riadeniu migrácie v Líbii. IOM opakuje, že Líbia nie je bezpečným miestom na navracanie migrantov. Predovšetkým je to relevantné e, v súčasnom kontexte nepriateľného porušovania ľudských práv. Čo sa týka e, strednej, e, stredozemnej mori, e, stredno, stredozem, stredného, stredozemného mora, príslušnej trasy, tak tam prišlo život viac než 50 tisíc ľudí a Navýšili sme taktiež naše kapacity na vyhľadávanie a záchranu na mori, pretože Libyská pobrežná straž mala obmedzené zdroje. My sa sústredíme predovšetkým na bezpečnosť e, migrantov a napriek, nepre, napriek prebiehajúcemu konfliktu Libyská pobrežná straž naďalej operuje na mori. Na tento rok e, na Líbyjské pobrežie navrátila viac než 3000 osôb, viac než 500, 500 bolo žien a 74 e, detí. V priebehu posledných týždňov Libyská pobrežná stráž e, stovky migrantov, ktoré boli zadržaní na mori, e, pustila do zariadení a mandát IOM nie je ten, že by sme dohliadali na e, implementáciu operácií e, Libijskej pobrežnej stráže. My ich podporujeme, našim cieľom je zachraňovať životy a zaručiť ochranu vylodených osôb. Poskytujeme Libijskej pobrežnej stráži záchranné vesty a taktiež e, tak, aby mohli sa migranti vrátiť bezpečne na pobrežie podporujeme vyloďovacie body, taktiež poskytujeme školenie Libyskej pobrežnej stráži, sústredíme sa predovšetkým na ľudské práva migrantov, tak aby boli v súlade s medzinárodnými štandardami, snažíme sa zlepšiť eh, ich schopnosť eh, identifikovať eh, potenciálne porušenie medzinárodného práva. V súčasnosti sa používa 6 vyloďovacích staníc v Líbii, taktiež sa tam poskytuje lekárske vyšetrenie, psychologická podpora, potraviny a voda migrantom, e, ďalej e, vybavenie ako e, hygienické potreby, lekárske vybavenie, ktoré poskytujeme my, taktiež vodu, a tak, aby sa vyriešili bezprostredné potreby migrantov. Čo sa týka registračného systému migrantov, tak tam máme Eh, registračné body, eh, ktoré sú pod kontrolou Líbyskej pobrežnej stráže, keď sú migranti navrátení na pobrežie. Pokrok bol zatiaľ obmedzený a vidíme, že menej ľudí prišlo do Európy po mori v porovnaní s minulými rokmi a dúfame, že EÚ bude pracovať na eh, komplexnom prístupe k migrácii a k dlhodobejších riešeniach. Ďakujem. Ďakujem, pán Hendrickson. Pomohli ste nám, keďže ste dodržali e, príslušný vrdelný čas. ale bude hovoriť pani van der Felde. Dobré ráno. Ďakujem, pán predseda. Hovorím v mene organizácie, ktorá od roku 2011 je neustále prítomná v Líbii. Máme tam um, miestnych aj medzinárodných kolegov. Taktiež sme v eh, Homse, v eh, Tripolisa, v Mizuráte. Eh, boli sme aj v detenčných centrách. Je dobre povedať, že nie každé detenčné centrum je rovnaké. Často sú tam úplne odlišné podmienky. Taktiež niektorí nie sú registrovaní, takže ich počet je neznámy a naše lekárske týmy im poskytujú eh, lekárskú starostlivosť eh, a na každodennej báze rokujeme s eh, úradmi detenčných centier. No a je vždy veľkým prekvapením, koľko ľudí tam vlastne vnútri majú. To, že navštívite jedno detenčné centrum, tak vám ešte poskytne prehľad o všetkých, pretože situácia sa rôzni. Hovoríme o detenčných centrách, ktoré sú pod kontrolou vlády, no ale vieme, že sú tu ešte aj iné typy zariadení po celej krajine, ktoré majú spoločnú jednu vec a síce, že sú tam muži, ženy a deti. Vždy, keď tam sme, tak ošetrujeme deti, babetka, deti predškolského veku, mladých ľudí, maloletých. Takže závery len ten, že Libia je extrémnym príkladom toho, ako um, politika, ktorá sa riadi zadržiavaním ľudí, nielen im bráni eh, v požiadaní o azyl, ale taktiež zhoršuje ich situáciu. Um, pokiaľ by sme sústredovali hlavne na ich potreby, tak sme mohli situáciu lepšie e, zvládať, že by sme sa nesústredovali na migračné toky, ale na ľudí, aby sme zachovali ich dôstojnosť. Medzinárodné organizácie mimo vládky s financovaním EÚ poskytujú podporu migrantom, za našim cieľom a taktiež členské štáty chcú zaručiť, že sa o, zredukuje nelegálna migrácia a že to povedie taktiež k vytvoreniu legálnych e, spôsobov. Európska únia dáva mandát mým vládkami aby chránili migrantov, ale taktiež je tam prítomnosť našich zamestnancov veľmi limitovaná. Napríklad nemali sme priestor na to, aby sme sledovali osud ľudí, ktorí boli vylodení a registrácia nikdy ani nezačala. Napríklad v Homse sme najprv poskytli lekárske ošetrenie a potom sme museli dlho rokovať o tom, aby títo ľudia, pokiaľ potrebovali lekárskú pomoc, boli poslaní do nemocnice a niekedy sme neboli ani úspešní a potom sme ich našli v detenčných centrách, kde sa dostali k lekárovi až ďalší deň. Takže Problém je ten, že na vyloďovacích, eh, vo vyloďovacích centrách stretávame tých ľudí ako potom v detenčných centrách. Mnoho z nich zároveň aj zmizne a keď s nimi hovoríme, tak viem, že sú vystavené rôznym rizikám, ako obchodovať s ľudskými bytostiami, náhodné zatýkanie, sexuálne otroctvo, násilie a tak ďalej. Taktiež v Líbii je určitý trend, urbánnej alebo meskej integrácie utečencov. Toto je alternatíva k detečným centrám, ale je treba, aby boli bezpečné alternatívy a naše pokusy zatiaľ zlyhali viac než po, po útoku na Centrum Tadžura bola vytvorená postažurská pracovná skupina, kde chceme diskutovať, e, ale zatiaľ sme nezaznamenali žiadny väčší pokrok. Migranti a utečenci odmietli náš e, balíček relokácie, vrátane hotovosti Takže sú tam e, rôzni aktéry, ktorí páchajú násilie. A čo sa týka trendu mestskej integrácie a zatváranie detenčných centier, toto prináša také určité riziko. Toto je všetko spôsobené taktiež e, európskou politikou, ktorá sa riadi hlavne tým, že chce zadržať migráciu je menej tlaku na e, presídlovacie schémy alebo na vytváranie humanitárnych koridorov na evakuáciu najzraniteľnejších osôb. Víme, že neboli zavedené žiadne mechanizmy, aby sa zabezpečil e, prístup e, k základným potrebám štátnym príslušníkom iných krajín než Líbie. Ja som tam bola pár mesiacov a to bolo v roku 2016 a 2017 Počet ľudí v žnice trách bol veľmi vysoký a nie všetci sme mali UNHCR, no ale teraz, keby ste prišli do týchto detenčných centier, tak uvidíte, že 80 týchto ľudí je registrovaných ako utečenci. Takže vzhľadom na výzvy, ktorým čelí UNHCR a mimovládky, vládky, Napriek nášmu úsiliu v detečných centrách nemáme príliš dôvod očakávať, že sa to čoskoro zlepší. Utečenci, žiadatelia o azyl a migranti sa snažia dostať sami do e, detečných e, centier. Videli sme, ako 29. oktobra 450 ľudí odišlo z Abu Salim, pretože tam je politika otvorných dverí. Tu vidíte, nakoľko sú rôzne podmienky v jednotlivých detenčných centrách, takže ľudia môžu slobodne odísť, ale potom inde sa nedostali donútra, pretože e, mm, v inom centre e, bola už, bola už prekročená dvojnásobne kapacita. Takže nedostali sa do tohto zariadenia. Systém nemôže plniť eh, mandát presídlovania E, e, utečencov kvôli obmedzeným kapacitám, ale toto nie je jediné riešenie pre 450, e, pardon, 45 tisíc utečencov v Líbii, ale keď sa pozrieme na tých presídlených 5 tisíc, ktorí boli presídlení do tretej krajiny a za rovnaké obdobie viac než 8 tisíc ľudí bolo um, zachránených z mora a prinesených na pobrežie Líbisko pobrežnou strážou. Napriek eh, drastickému poklesu počtu príchodzích do Európy sa zatiaľ nechystá žiadna iniciatíva na vytvorenie bezpečných a legálnych ciest do EÚ. Už v roku 2017 UNHCR eh, vyzvali k vytvoreniu 40 tisíc miest na presídlenie, ale zatiaľ ich bolo prislúbených menej než 7 tisíc a presídlených ľudí je menej než 5 tisíc. Teraz boli ďalší e, presídlení z Nigeru a transfery do Nigeru sú v prebiehajú v podstate kontinuálne a len Taliansko a Rumunsko e, prijali e, priame transfery. Čo sa týka roku 2019, tak len asi vyše 2000 utečencov bolo v rámci riešenia premiestnených z Libie vrátane 760, ktorí boli e, evakuovaní a taktiež presídlení v rámci príslušného programu, ale je stále viac ľudí, ktorí potrebujú núdzovú pomoc. Takže je zásadné e, sprevádzkovať program reglokácie, a európska politika sa v Líbi dotkla presne tých najzraniteľnejších, ktorí majú nárok na ochranu a bohužiaľ 80 ľudí, ktorí sú v detečných centrách, sú registrovaní u UNHCR, zaslúžia si pomoc, ale sú tam um, zaseknutí a nemôžu sa dostať von. Okrem úteku po mori jediným spôsobom, ako sa odtiaľ dostať, je program IOM dobrovoľnej repatriácie, ale čísla sú naďalej nízke a nedostaneme sa hlavne k tým najzraniteľnejším. Takže kroky, ktoré musíme podniknúť, sú napríklad navýšenie miery e, pomoci EÚ e, e v Líbii, čo sa týka utečencov a žiadateľov o azyl, UNHCR a ďalší partnery musia taktiež Mm, skytnúť pomoc a taktiež ďalšie spôsoby, ktoré zatiaľ neexistujú v Líbii. Európske a ďalšie krajiny musia podni- ponúknuť relokáciu. Je treba materializovať naplánovanú evakuáciu týchto osôb a potom môžu byť zavreté detenčné centra. Čo sa týka evakuácie z Líbie, tak to je z humanitárneho pohľadu zásadné. Pre tých, čo sú, ktorí sú zaseknutí v detenčných centrách, mohli by ste to prosím ukončiť, hovorí pán predseda, pretože ešte je tu jeden panelista a potom je treba ešte diskutovať, nezabúdajte. If, ever. Uh, pokiaľ by kritéria núdzové evakuácie mali, mali byť zobraté do úvahy, tak mm, by mohlo byť dočasnou možnosťou mestská integrácia alebo evakuácia, ale toto skutočne z ľudského pohľadu je zásadné, teda evakuácia. Komunitné iniciatívy musia taktiež e, obsahovať príslušné záruky pre dodržanie práv jednotlivcov. Ďakujem, lekári bez hraníc. Ešte tu máme poslednú panelistku, pani Sudbury, Sudbury, tak toto vyslovujete, dobre. Takže z Medzinárodného záchranného výboru. Prosím, čo najstručnejšie, tak aby sme ešte mali čas, pretože ešte sú tu aj koordinátori, ktorí sa chcú pýtať. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste IRC sem pozvali na túto dôležitú schôdzu. Chcem povedať len pár slov eh, k tým, čo nepoznáte našu prácu. Sme mimo, medzinárodná mimovládka, ktorá pracuje asi v 40 krajinách na celom svete, aby sme pomohli tým, ktorí sú zaserutí konfliktom a krízou, aby, eh, sa, aby naspäť získali kontrolu svojim životom, aby prežili. V Libii sme od roku 2011, v mnohých ďalších krajinách, v Sahele a taktiež v Subsárskej Afrike sme prítomní a podporujeme novoprišlých utečencov a taktiež eh, spolupracujeme s USA aj s EÚ. Vidíme migrantov, teda v, alebo utečencov v rôznych fázach eh, ich cesty. Čo sa týka spolupráce eh, s Libijskou pobrežnou strážou, tak eh, vzhľadom na súčasnú politiku a násilia v Líbii EÚ a členské štáty musia urgentne zareagovať. E, musíme vyvinúť diplomatické e, úsilie, aby sme uľavili migrantom v situácii, ktoré sa nachádzajú v Líbii, aby sa e, zrychlili a vytvorili legálne cesty do EÚ. Taktiež by som chcela zdôrazniť tri bezprostredné riešenia a kroky z nášho pohľadu, ktoré treba urobiť v teréne, ktoré by EÚ E, mohla podniknúť. Poprvé, je treba lepšie zacieliť európske financovanie, bolo lepšie dostupné v, pod, v zónach, kde je najviacej potrebné, aby sme dosiahli systémovú zónu a nezaoberali sa len dôsledkami. V tomto paneli sa hovorí o detenčných centrách, ale už sme hovorili o tejto téme. A menej sa diskutuje o situácii utečencov a migrantov v mestských oblastiach, kde až e, 89 utečencov a migrantov v Libii sa momentálne nachádza. Títo ľudia sú možno ešte zraniteľnejší než utečenci a migranti v detenčných centrách z nášho pohľadu, keď sme s nimi v teréne pracovali nemajú žiadny legálny štatút a v podstate sú považovaní za nelegálnych a nemajú prístup ani k základným službám. Nemajú prístup potravinám, k liekom, k prístrešiu, preto sú veľmi zraniteľní, pokiaľ ide o e, zneužívanie ľudských práv. Ako povedal pán Popovský, EU nemá dohľad nad týmito e, populáciami, ale my, IRC, s nimi pracujeme denne v Tripolise a Mizeráte, kde o desiatky e, tisícov migrantov, Mizeráte 60 tisíc čelia mnohým typom diskriminácie, keď sa e, snažia mať prístup e, k e, službám diskriminácie rôznej povahy. Pokiaľ ide o špecificky zraniteľnú situáciu, sú samostatne cestujúce, tehotné ženy, Ženy často musia požiadať svojich manželov o lekárskú pomoc. Ak cestujú samé, tak im to znemožňuje prístup k lekárskej e, pomoci. IRC e, sa snaží situáciu zlepšovať v e, týchto Eh, prípadoch. Snažíme sa poskytovať eh, pomoc a podporu, snažíme sa zabezpečovať, aby národné štruktúry zabezpečenia zdravotnej pomoci boli prístupnejšie aj pre migrantov. Snažíme sa eh, diskutovať o inštitucionálnom rasizme. Snažíme sa podporovať národné kapacity Dôležité je, aby boli príležitosti pre vnútorne presídlených Libyčanov aj pre migrantov zvonka. K našim prístupom e, patrí podporovať vytvorenie e, štátu z dlhodobého e, pohľadu. Zatiaľ je tu nerovnosť, pokiaľ ide o potreby a aj alokovanie pomoci a financovania zo strany EÚ detenčné e, centrá, tým sa dostáva väčšej podpory, e, menej mestským centrám, ale ako sme počuli, menšina e, ľudí sa nachádza v detenčných centrách. V južných a východných častiach krajiny je takmer polovica populácie, ktorá potrebuje podporu, ale pritom sa podpora sústredí iba na Tripolis a západ do veľkej miery. Humanitárna reakcia eh, sa takisto eh, teda nemôže zameriavať na všetkých, eh, ktorí by podporu podporovali. Pán Popovský sa vyjadril už k podpore. Táto sa veľmi často sústreďuje na nenatrá všetky oblasti, kde je potrebná. Potrebujeme dip- diplomatický a politický kapitál, ktorý by pomáhal e, meniť rámce tak, aby sa e, znižovala táto zraniteľná e, situácia. Takisto treba tlačiť na Líbiu, aby vypracovala alternatívy pre detenčné tábory. To je teda humanitárny imperatív Vidíme tu pozitívne kroky, ale určite by bolo predčasné, aby sme ich oslavovali. E, treba mať e, plán pre jasné alternatívy pre týchto e, migrantov. Treba sa venovať diskriminácii, ktorej čelia v Líbii. V mestách sú utečenci rovnako, ak nie viac, zraniteľní než v detenčných centrách sú tu, je, je to veľmi zložitá situácia pre migrantov v Líbii, e, veľmi ťažká situácia, pokiaľ ide e, blokovanie e, prístupu do EÚ. Nefunguje tu ani vlastne možnosť presídlenia. Mnohí z týchto utečencov, aj keby sa chceli vrátiť do svojich krajín pôvodu, nemajú túto možnosť. Takže IRC pracuje e, na týchto rôznych úrovniach. E, pracujeme s Libijským červeným e, krížom, snažíme sa podporovať napríklad lekárske služby, aj podporu inú než potravinovej povahy, mentálnu podporu. Tu by sme veľmi uvítali podporu zo strany EÚ je treba viac diskutovať o alternatívach detenčným e, centrám, treba e, tu vypracovať naozaj e, dôveryhodné plány, zabezpečiť koordináciu a podporu pre takéto alternatívne riešenia. A takisto by sme si cenili aj podporu pri zabezpečovaní toho, aby libyské organizácie informovali humanitárnych aktérov vopred, keď e, plánujú e, otvorenie veľkých e, centier, aby sme poznali, aký profil majú tí ľudia, ktorí budú uvoľnení a to, kde sa nachádzajú, aby sme mohli ošetriť tie špecifické potreby, ktoré táto populácia bude mať. Napokiaľ no ide o e, trvalé riešenie pre európskych e, lídrov, ako konflikt exkaluje v Líbii a cesty do Európy sú uzavreté, ako sme už diskutovali, e, pri viacerých príležitostiach potrebujeme tu bezpečné, legálne cesty, ktoré musia byť umožnené a členské štáty by tiež sa mali zaviazať k viac pomoci. Týka sa to aj z humanitárnych víz, Eh, spájania rodín a humanitárneho eh, presídlovania. Mechanizmy, ktoré sme tu videli a o ktorých sme diskutovali dnes, sú jasne nepostačujúce, nemajú dostatok zdrojov. Potrebujeme, aby viac členských štátov EÚ eh, sa pridalo k schémám z ktoré máme s Nigérom a s Rwandou a tí, ktorí sa už zaviazali e, k príjmaniu utečencov, e, by tiež mali e, zrealizovať tieto svoje prísľuby. Máme ľudí, ktorí v Nigérii a v iných krajinách čakajú na presídlenie treba k, pres, k presídleniu pristúpiť, aby vlastne sa toto uvoľnilo pre ďalších. Naše skúsenosti s presídlenými utečencami ukazujú, že to má prínos nielen pre presídlených, ale aj pre eh, domáce hostujúce eh, komunity v Európe. Členské štáty eh, zatiaľ nenaplnili ten prístup presídlenia 50 tisíc utečencov k oktobru 2019. Teraz majú čas do decembra, aby naplnili tento svoj globálny prístup Blíži sa globálne utečenské fórum v decembri, takže to by bola vhodná príležitosť, aby Európa ukázala, že nechce e, zodpovednosť nechávať iba na e, vlastne pleciach e, tranzitných krajín, aby sa pridala a pomáhala. A potrebná je ešte ďalšia, e, ďalší, ďalší špecifický krok, e, ktorý by mohol veci ovplyvniť. E, väčšina z vás vie, že sa navrhuje na rámec pre európske presídlovanie, či by sa presídl, zrýchlili procesy a zvýšili počty ľudí toto si vyžaduje aj súhlas e, rády. Súvisí to s reformou Európskeho azylového e, systému IRC by silne podporilo e, oddelenie tohto návrhu práve od reformy azylového systému, aby sa pokrok v tejto oblasti urýchlil. Ďakujeme pani Bjurkostatným, ktorí pôsobia vo vašom výbore na tejto téme. Zmena v tejto oblasti by naozaj pomohla mnohým utečencom vo svete a podporila by eh, rozvíjajúce sa krajiny, ktoré vás žiadajú o podporu v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem. Berieme to na vedomie. Eh, Buď si istá, že výbor LIDE sa už dlhodobo snaží pozitívne prispieť k riešeniu tejto situácie, ale stále znova sa tu stretávame s e, ťažkosťami, e, ktoré pred nás kladie postup rozhodovania v Európskej únii, ale uistujem vás, že sa e, snažíme ako sa len dá. Ehm, kolegovia, teraz sa môžete hlásiť do diskusie. Najprv tu budem mať kolo vyjadrenie koordinátorov. EPP nie je prítomné, chápem, to sú v Záhrebe. na ich e, kongrese. Takže slovo dostávam priamo SND. Vidím, že Birgit e, nie je na svojom mieste. Možno e, niekto z jej kolegov. Pani Spore, chceli by ste sa vyjadriť? Nie? Pani Guillaume. Tak, pán Köster, nech sa páči za SND v prvom kole. Ďakujem vám pekne. Mám nasledujúce otázky. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že som trochu sklamaný, pretože v prvom kole moja otázka týkajúca sa lepšej registrácie migrantov aby sa zabezpečila rýchlejšia relokácia, eh, nebola zodpovedaná. Takže možno niekto z expertov tohto panela by mohol odpovedať na moju otázku. To by bolo, myslím, veľmi slušné. A potom situácia migrantov v detenčných centrách a e, policia e, zatlačenia e, libijských pobrezných stráží. Chcem sa spýtať, aké opatrenia UNHCR a EU zamýšľajú prijať, aby významne zvýšili kapacitu e, centier, ktoré prevádzkuje UNHCR, aby tieto boli e, prispôsobené realistickým potrebám. No a potom, pokiaľ ide o Libysku pobrežnú bezpečnosť, ako môžeme zabezpečiť lepšiu kontrolu a dohľad nad aktivitami tzv. E, Libyskej pobrežnej stráže a bezpečnosti máme informácie o nevhodnom správaní ich príslušníkov Napríklad eh, incident Alan Kurdi z 25. októbra, kedy pobrežná bezpečnosť takmer eh, zabránila záchrannej eh, operácii a strieľala do vzduchu. Ďakujem teraz za Renew, pani Intfeld. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým panelistom za to, že s nami e, zdieľali toľko informácií. Je teraz e, ťažké rozhodnúť sa, kde začať, aké otázky položiť. Myslím si, že to najdôležitejšie je v správe IRC, kde sa hovorí, e, že by to malo byť vnímané ako kríza ochrany, nie kríza migračnej povahy. Ja si myslím, že politika EÚ EU E, je práve taká, že ide o krízu migrácie, snažme sa ľudí držať vonku a snažme sa toto, e, o to čo najlepšie. Malo by to byť presne naopak. Naozaj veľmi cynické vypočuť si, že počet ľudí, ktorí prichádzajú, sa zvyšuje, ale bezpečné a legálne e, cesty tých je čoraz menej. Nie je mi ešte úplne jasné, ako to je teraz s tými číslami a, a, a prísľubmi. Celkový e, počet prísľubov z EÚ je 6 tisíc pre e, Niger a Líbiu. Nevidím, že e, nepritakávať, takže som to pochopila zle. Po druhé, e, vypočula som si týchto posledných dvoch e, rečníkov, ktorí hovorili, že uzavretie detenčných centier nie je e, riešením, treba vybudovať alternatívy. Ako sa to má ale udiať, keď je tak ťažké dostať ľudí do terénu? Neviem si už spomenúť, kto z vás to povedal, ale povedali ste, myslím, že to bolo UNHCR, že je veľmi ťažké dostať víza na to, aby ste mali prístup do krajiny. To sa mi zdá byť veľmi zvláštne. A k aspektu financovania. Financovanie treba rozptýliť e, do celej krajiny, nielen do Tripolisu a okolia. Takže ako to máme zabezpečiť a ako Európsky parlament, ako rozpočtový orgán môže využiť e, svoje rozpočtové právomoci ako e, vlastne pákový efekt, ktorý by pomohol tiek, takéto veci zmeniť. Dobre, obmedzím sa na toto. Takže počty tých ľudí a prísľuby e, by ma zaujímali tie konkrétne čísla. Samozrejme je to len kvapka na horúci kameň. Európa sa snaží, aby sa sem nikto nedostal. Snažíme sa o to čo najlasnejším spôsobom a pritom je toto pravdepodobne ten eh, najdrahší spôsob, pokiaľ ide o financie aj náklady eh, na ľudských životoch. Eh, ďakujem. Teraz má slovo pani Kunke. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem pokračovať po švédsky. To boli veľmi znepokojivé e, správy. Zastupkňa IRC e, predstavila veľmi konkrétne návrhy, čo by mohla urobiť EÚ. Boli to veľmi konkrétne návrhy. A z úst ostatných rečníkov by som tiež rada čo najkonkrétnejšie počula, aké alternatívy oni vidia k tej spolupráci, ktorú momentálne máme medzi EÚ a Líbiou a čo konkrétne by sa tu dalo zlepšiť, zmeniť. A vás všetkých by som sa chcela spýtať, či situáciu v Líbii e, môžeme ovplyvniť e, podporou EÚ, či vlastne podpora EÚ vedie e, ku kriminálnemu konaniu. Ďakujem za ID. Tu nevidím nikoho, kto by sa chcel vyjadriť. Ak e, je to tak, tak prejdeme k pánovi Prokačínimu z EKR. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, príspevky našich hostí boli veľmi e, zaujímavé, vážim si ich. A ešte si veľmi vážim aj to, čo povedal na škole Ganard. Zdieľam potrebu že Európska únia by mala byť viac prítomná v teréne. Myšlienka, že budeme môcť vyriešiť problémy e, z e, kresiel našich inštitucionálnych budov tu v Bruseli a v Luxemburgu, to je utopia. Potrebujeme byť fyzicky prítomní v teréne a preto by som chcel oceniť e, odvahu talianského veľvyslanectva, ktoré je jediné otvorené veľvyslanectvo z celej Európy, z celého západného sveta v Líbii. Ja si myslím, že ak by sme mali európske veľvyslanectvo eh, v Líbii, ak by tam bolo viac veľvyslanectiev, bolo by tiež jednoduchšie zabezpečiť eh, humanitárne koridory, aby sa eh, vlastne dostalo medzinárodnej podpory tým, ktorí to potrebujú, aby sa dalo dostať do Európy za bezpečných podmienok bez toho, aby sa títo ľudia dostávali do rúk prevádzačov. Ehm, je mi ľúto, že to už nie je tá švedská kolegyňa, ktorá vystúpila predtým, ktorá spomenula kolonizáciu eh, Líbie zo strany Talianska eh, Začalo to veľa skôr, skončilo to v, v 46. Nuž, ale aj e, e, Rímania e, kolonizovali Líbiu ešte oveľa skôr. Nuž, ale problémom je naozaj bombardovanie Líbie zo strany Francúzska v roku 2011 a v tom čase už existovala Európska únia. Dnes už existuje Európska únia, takže Nemôže si Európska únia myslieť, že svoje problémy vyrieši, iba e, ak bude platiť, že dá e, prostriedky finančné niekomu inému, aby vyriešil problémy. E, problémy, ktoré sú humanitárneho charakteru, z nich sa potom stanú geopolitické problémy, ktoré sa týkajú všetkých európskych občanov. Za sa chce niekto prihlásiť. Pani Björk. Ďakujem. Myslím si, že je zrejme eh, pre nás, pokiaľ ide o politiky EÚ týkajúce sa Líbie, že toto všetko eh, je tu preto, pretože sa e, snažíme zabraniť ľuďom, aby prichádzali na e, európske pobrežie. Máme tu aktívnu e, politiku zadržiavania v Líbie, čo vedie k, zneu, k zneužívaniu a zatročovaniu ľudí v Líbii, za čo sme spolu zodpovední. Takže to, čo potrebujeme, myslím, je politika proti E, tomuto a ja by som sa chcela každého z rečníkov spýtať, ako by si takúto politiku e, proti e, zadržiavaniu v Libii predstavovali. Čo treba preto urobiť? Treba poskytnúť najlepšiu možnú ochranu ľuďom, ktorí ju potrebujú. No a súčasťou toho je dostať ľudí von, treba eh, podporiť eh, eh, vlastne tie, žiad, tie návrhy o presídľovanie. Zatiaľ tu máme veľmi nízke čísla, takže potrebujeme tu humanitárne koridory. Chcem položiť otázku UNHCR. Tých 44 tisíc dobrovoľných návratov ste mohli, mali možnosť preskúmať. No a e, Líbyská pobrežná stráž. Oni e, pristupujú k reformu ľudí, e, vracajú naspäť do Libie. Niektorých z nich registrujú, ale vôbec nie všetkých. Bolo tu spomenutých 8 tisíc, ale je ich viac a nevieme, kam idú, do akých detenčných centier, do akých v akých neformálnych situáciách sa ocitajú. Ja som stretla ľudí, ktorých Líbyska pobrežná stráž E, tam odviedla, neboli zaregistrovaní a boli zneužívaní. Treba zastaviť financovanie tzv. líbijským pobrežným strážam. Naše e, aktíva sa na tom podielajú. Dávajú informácie tým tzv. pobrežným strážam. To musí skončiť. Toľko z mojej strany. Posolstvo je jasné. Ďakujeme. Pani Jörg, nech sa páči za koordinátorov, kolegyňa. Von Wiese. Možno už sa to tu riešilo Ide o súd tých, ktorí boli poslaní naspäť do Líbie ako do, výsledok dohody medzi Talianskom a, a Líbiou. Takže z 8 tisíc ľudí zachytených eh, libijskými jednotkami a vrátenými do Líbie. Vieme, koľko z nich sú medzi tými 400, 500, 4500 ľuďmi v, za detenčných centrách. Bolo tam nejakých 600 ľudí, ktorí sú problematicky, sa to po, popísalo. Ako definujete to pro, slovo problematický? A čo tých o 80% ľudí v centrách, ktorí sú registrovaní ako utečenci e, UNH, podľa UNHCR. Je tu iná definícia týchto ľudí. Je, je, ak by ste mohli trochu viac vyjasniť špecificky osud týchto utečencov, ktoré sa vracali, ktorí sa vrátili. Ďakujem. Dvaja z vás sa spýtali rečníkov, keď kladete otázky, buďte prosím veľmi konkrétni, aby vedeli presne odpovedať. Predstaviteľia UNHCR ON sa budú snažiť e, odpovedať. Máme čas do 11.30. Nech sa páči, kolegyňa, máte priestor. Ďakujem. Od marca 2018 IRC mali centrum v Tripolise s cieľom vytvoriť oddelené priestory pre e, ženy mužov. Rada by som sa spýtala, koľko dievčat a žien potrebovali vašu pomoc a, a podporili ste ich aké sú najčastejšie rodovo motivované prípady násilia. Pán Nard, prosím, nerobte z toho zase prejav svojho života, ale spýtajte sa otázku. Gerra. V Libii je vojna a my hovoríme o tom, aké riešenia nám poskytne vláda, ktorá nevládne. Pozorovali sme všetko, čo sa tam deje, ale hovoríme tu o tzv. uznanej vládnej zóne, nehovoríme o tej druhej, toto sú štyri petiny e, líbyského územia, kde e, vládne e, kalif a milície. Takže ako si myslíte, že by krajina zmietaná vojna, vojnou mohla dosať riešenie zo strany vládov, ktorá nevládne? Merci beaucoup. Euh, Ďakujem. Otázka. Viaceré organizácie analýzujú situáciu v Líbii, kde sa koordinujú a zdieľajú tieto informácie a analýzy. Je to z, v osobe vysokého predstaviteľa pre Líbiu alebo inde a takisto pokiaľ ide o vaše vzťahy s EÚ ako celku. Je tu nejaký e, e, konkrétny vstupný bod alebo je ich viacej? kde tu nejaký federatívny princíp. Naspäť k panelistom. Hlavne teda predstaviteľka UNHCR a potom aj ďalší, ale hlavne UNHCR. Snažte sa, aby sme sa mohli držať našeho programu. Nech sa páči. Ďakujem, ako by to boli závody, že? Nuž, registračný proces to je otázka veľmi zložitá. Snažili sme sa vyvinúť registračný proces, ale na to potrebujeme e, orgány, ich spoluprácu a to je problém. Ako vytvoriť viac centier? Otázka e, GDF či alternatívy k zadržiavaniu tých, aký typ centier. Nuž, kto by mal tie kapacity e, mimo vládky IOM, my ako UNHCR, je to veľká výzva. Aby kto má možnosť a povolenie otvárať centra. Je to otázka, e, alebo teda nazývajme to skôr ochrannou krízou, nie krízou migračnou. Dokonca viac sa to týka vnútorne presídlených Líbíčanov. Problémy s vízami, už to je realita. Mnohé požiadavky sú zamietané na základe rôznych dôvodov, národnosť a die. musíme sa snažiť e, riešiť práve tieto zásadné prekážky k zamietanie víz nie len pre UNHC, ale aj pre ďalších aktérov. Či e, pomáhajú prostriedky EÚ riešiť situáciu? Ak je cieľom chrániť tých, ktorí to potrebujú? Áno, podpora EÚ naozaj pomohla vytvoriť evakuačný tranzitný mechanizmus a všetky aktivity spojené s presídlovaním. Vytvorili sme i naše programy, nie sme jediným exkluzívnym donorom. Snažíme sa implementovať náš mandát. Viackrát sa objavila otázka, či sa nám darí skrínovať dobrovoľné repatriácie, ktoré implementuje IOM. Ja ich nechám, aby zodpovedali, ako tento dobrovoľný mechanizmus návratov funguje. My sa nezúčastňujeme toho mechanizmu IOM ako takého. Očividne IOM nenavracia osoby, ktoré pre UNHCR sú identifikované ako problematické. IOM môže potom zodpovedať, ako to funguje. Verím, že je dobrovoľne. Tých 8 tisíc, koľko z nich e, teda v roku 2019, koľko z nich je medzi tými 405, 4500 ako bolo vysvetlené, je známe, že nemáme ten systém vystupovania medzi detenčnými centrami a centrami vyloďovania. Viete ich stretnúť v tých centrách, ale je tu neustály transfer ľudí medzi detenčnými centrami z jedného do druhého. My sme málo informovaní o týchto tokoch. Vlastne ešte menej medzi tými prístavmi a detenčnými centrami. Ako identifikujeme ľudí v rámci tých 4500, no už to je veľmi zložité. Nie sú to ľudia, ktorí by eh, boli eh, pre nás je širšou definíciou nielen utečenci, ale takí, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc. Toto sa deje na základe prískríningu. Takisto sú tu veľmi dôverné e, interview. Je to širší systém predbežného screeningu. 70 a 80 je tu zastúpených. Je to veľmi e, plynulé. Ako sa bezpečujeme, že všetci spolupracujú a sú dobre informovaní? Spomenuli sa tu pracovná skupina pre migráciu. Veľký úspech pre všetkých aktérov spoločne. Všetci aktéry Európske agentúry, agentúry OSN sa pravidelne stretávajú, aby tú situáciu vedeli riešiť, riešiť tie výzvy. Verím, že som zodpovedala maximum otázok. Prekračujeme čas. Musíme e, čakať na e, podpredsedu generálneho tajomníka na ďalší bod, ale ak chcete ďalší panelisti ešte povedať e, niečo stručne, ale môžete. Ďakujem. Budem čo najstručnejší. Ako možno celkovú situáciu riešiť? Je to veľmi zložité. Myslím si, že potrebné je riešiť viacero veci, stabilizačné otázky, takisto sú to vnútorne presídlení ľudia, všetkým treba pomáhať všetkým členom spoločenstva. Jasná potreba presedľovania, aby sa diali presuny legálnymi cestami. Pokiaľ ide o dobrovoľné návraty, v zmysle našeho, našich stanov len s dobrovoľnými sa zaoperáme Všetci, ktorým pomáhame, sú s nimi rozhovory, screening. A tí, ktorí pre nás sú predmetom obáv, tak máme spoločné podrobné skrínovanie, aby nikto, kto potrebuje ochranu, nebol navrátený. Nie sme len v Tripolise, sme aj na juhu. Ideálne by bolo mať E, väčšie centrum, ale centrálny screening robí OSN. Dúfam, že to zodpoveda tie najpálčivejšie otázky. Nemusíte, ale chcete. Môžete na záver pohovoriť tie ďalší dva rečníci. Nejakú jednu poznámku z vašej dielne. Najdôležitejšie je povedať, že množstvo vecí z teréne sa má zlepšiť. Mnoho sa aj zlepšilo. Príjemne sme spolupracovali s, pred, pred zásupcami EÚ v Tunise. Vec som však má tak, že naša organizácia a iné v teréne nedokážu principiálne zmeniť situáciu ľudí. Vieme budovať hygienické zariadenia, ale to nemení to, že títo ľudia sú svojvoľne zatýkaní a že sú tam potom zneužitia práv, ktoré budú určite pokračovať. Takže hlavná úloha je smerovať k vytváraniu priestoru, e, kde sa snažíme ľudí dosiať, dostať na bezpečné miesta a dostať našim sľubom. Medzinárodná organizácia International Rescue. Jedna poznámka. Bola tu otázka týkajúca sa rodovo motivovaného násilia. V Tripolise sme pomohli 11 tisíc e, utečencom a migrantom v našich klinikách. Asi 250 konzultácií robíme týždenne Nemám tu prešné čísla o rodovej vom násilí. My sa nezaoberáme len špecifickými e, činmi, ale i prevenciou. Keď budem e, vedieť viac, môžem vám poskytnúť informácie písomne. Takisto k ďalšej poznámke, aké alternatívy politiky by mohli, ako by mohli vyzerať, aby sa zmeny diali systémovejšie, Samozrejme, že tu treba diskutovať o spolupráci s pobrežnými hliadkami. hlavne v tomto druhom kole, kole možno e, vlastne sumarizovať a potom slovo vrátime pódiu, aby tu boli záverečné poznámky predseda eh, delegácie pre Magreb, pán Kocolino, by tiež mohol pohovoriť. Budem veľmi Stručne ospravedlňujem sa za meškanie. Mal som problém s lietadlami. Je veľmi dobre, že sa zorganizovalo toto stretnutie. To v prvom rade. Sme na začiatku práce eh, tohto novozvoleného parlamentu a tohto výboru, preto je dôležité, že nastolujeme takto vysoko na, na náš program dôležitosť eh, libyskej otázky Eh, už to, že sme zorganizovali toto dnešné stretnutie, nám pomôže lepšie nastaviť program našich prác v budúcich mesiacoch. Poviem dve veľmi jednoduché veci. V prvom rade ide tu o krajinu, ktorá zažíva vojnu, občianskú vojnu. Takže v prvom rade je tu veľký politický problém, ako nastavíme eh, podmienky, aby došlo k prímeriu ak k nemu nedôjde, všetko bude ťažké. V prvom rade si želajme toto. To je tá prvá výzva, ktorú musíme ako parlament a európske, európske inštitúcie vyslať vyzvať zástupcu eh, OSN, eh, ktorý v týchto hodinách eh, sa má zúčastniť berlínskeho samitu, aby naozaj došlo v budúcich týždňoch k takémuto prelomu, k zastaveniu bojov. Bez tohto všetko bude oveľa ťažšie. Európska iniciatíva, iniciatíva našich mimovládok, rôznych iných inštitúcií, ktoré pôsobia v teréne. Takže v prvom rade primerie. A potom e, treba e, pracovať na politickej ceste, diplomatickej ceste, aby sme sa dostali z tejto dramatickej situácie. No a ďalšia téma sa týka toho, o čom sme diskutovali, situácia utečencov a migrantov v Líbii. Tu je i zjavné, že tu potrebujeme viac rôznych politík, od humanitárnych koridorov až po vyprázdnenie týchto detenčných centier, nový vzťah s organizáciami líbyjského štátu, e, pobrežnou strážou a e, všetky teda tie problémy, e, k ktorým tu došlo v týchto mesiacoch a rokoch, odlišne nastaviť zdroje, ich využívanie, nesústrediť sa len na detenčné centrá, ale uvedomiť si aj, že veľká väčšina migrantov žije v mestách mimo detenčných centier. Ja si teda myslím, že toto e, si vyžaduje novú politiku, aktualizáciu našej iniciatívy a e, mali by sme sa opäť vrátiť a diskutovať o tejto téme. 5. budeme opäť diskutovať o Líbii e, v rámci delegácie pre Magreb. Takže možno by sme mali tam pozvať aj zástupcu OSN, aby nám poreferoval o tom aktuálnom stave, pokiaľ ide o Berlín, teda okamžite po stretnutí Berlíne. A myslím, že by sme mali vyzbierať všetky návrhy, ktoré e, padnú aby e, sme e, v spoločnosti e, všetci traja, druhá, Magreb, Líbe vypracovali dokument, ktorý by zhrňal všetky naše návrhy a z toho by sa mali odvíjať aktivity parlamentu v budúcich mesiacoch v oblasti Líbie a migrácie. Takže nesostredil by som sa iba na tému tohto naliehavého stavu, ale je dôležité, aby sa z tohto nestala epizóda, ale aby systematicky Európsky parlament pracoval na tejto téme. Now to the Teraz členovia panelu. Záverečné poznámky. Zhodníme sa, že za detenčné centra v Líbii, migrácia smerujúca z Líbie a navrátení migranti do Líbie, to všetko je extrémne dôležité pre tento výbor Libe Takéto vypočutie má svoje dobré dôvody. Áno, je zjavné, že je nižšia účasť v štvrtok tu, než v pondelok. Ale to by neznamená, že záujem je nižší. Je obrovský. Situácia je veľmi napätá, vyžaduje si našu pozornosť a určite bude pokračovať rozprava keď bude fungovať komisia. Chceme, aby komisia vyzývala všetkých tých e, zodpovedných v komisii, pán Skinas, pani Jourova, pani Johansson a pán Reinders, pán Jupilainen, pani Jupilainen a pán Borel ako šéf európskej diplomácie budú venovať príslušný záujem, pozornosť migrácii nielen v Líbii, ale tiež pokiaľ ide o situáciu migrantov, ktorí sú z Líbie navracajúci sa do Líbie. Humanitný aspekt tejto veci nemožno e, ani na chvíľu prehliadať. Je to naozaj tragédia. Líbia pôvodne štát, ktorý zlyhával, dnes absolútne absentujúci štát je tragédiou. Ďakujem vám za účasť, ďakujem vám za vaše úsilie, kde chcete vyjasniť pozíciu parlamentu v tomto všetkom. Ide o e, úlohu nielen komisie, ale rady. Bez veľkých odkladov prejdeme e, k ďalšiemu bodu. Tí z vás, ktorí ste prežili, zostaňte v miestnosti. Please stay in the room, because we are proceeding. No further ado, as I said. Takže prosím, neodchádzajte. Máme tu e, zastupcu e, generálneho tajomníka, alebo zastupkyňu generálneho tajomníka e SVČ hľadom situácie v Líbii. Takže Budeme hovoriť o operácii Sofia. Prosím, prosím. Snažíme sa tu pracovať a vyzývame vás, aby ste boli ticho. Vás, ktorí odchádzate, prosím, odíďte ticho, tak aby sme mohli pokračovať. Pretože už máme menej než hodinu. In the order of the day, we are reviewing the situation as far as Operation Sofia Hovoríme o operácii Sofia, pretože sa zmenil jej mandát. Toto súvisí s obchodným modelom obchodníkov s ľudskými bytostiami a prevádzačov migrantov na Stredozemnom mori. Diskutovali sme o tom. Takže máme tu celú tú sekvenciu vecí od Mare Nostrum až k Temis, predtým tam bol Poseidon, Triton, všetky tieto operácie. itself. It does not include now deployment of vessels. A teraz už um, sa tam nerozmiestnili lode, len lietadlá, ktoré sledujú uh, situáciu zo vzduchu a taktiež teda podpo- takáto podpora. na mori. No a teraz tu vidíme predlženie mandátu do 31. marca 2020. Plavidlá, ktoré boli, ktorých činnosť bola dočasne pozastavená, tak aby sa podporovali, podporovalo vyloďovanie. Mám tu čest privítať tu zástupcu generálneho tajomníka ESVČ, pána Pedra Serrana, ktorý vám situáciu vysvetlí a potom budeme diskutovať My máme naplánovanú schôdzu do 12.30. Pokiaľ budeme robiť dlhšie, tak to bude len po anglicky, ako obvykle, keďže tlmočníci odídu. Uh, a note I should also comment on, and is that the Committee would be interested in no... Takže Výbor Libe sa zaujíma o operáciu Sofia a o tom, ako sa nám podarilo narušiť obchodný model pašerákov, ako bol splnený mandát, keďže dočasne bolo pozastavené rozmiestnenie plavidiel. Pán Serrano, máte slovo. Ďakujem, je to pre mňa čest byť tu opäť, bol som tu v apríli. Toto je nový parlament, som rád, že tu som, že môžeme spolupracovať na tejto téme, ktorá vás zaujíma. Áno, od začiatku je jasné, pán predseda, ako ste povedali vy, že operácia Sofia ešte nefunguje úplne naplno. Ako viete, v marci tohto roka, na konci marca, keď došlo k obnoveniu mandátu operácie, sa rozhodlo, že sa obnoví mandát na 6 mesiacov do septembra. Mandát je taký, aký je, ale veliteľ nariadil pozastaviť e, vyslanie námorných plavidiel. Toto je dohoda, na ktorej, ku ktorej sa dospelo na rade. A rada taktiež, ako má aj právo, keďže oni musia e, vykonávať politickú kontrolu, poskytovať e, pokyny e, veliteľovi, takto rozhodli. Rozhodli, že dočasne sa pozastaví rozmiestnenie námorných plavidiel. Toto rozhodnutie bolo zopakované v septembri, na konci septembra, takže operácia má naďalej rovnaký mandát, ale je pozastavené rozmiestnenie námorných plavidiel. Obnovenie mandátu, ako povedal pán predseda, je teraz do 31. marca 2020. Napriek tomu, že rada, členské štáty sa kedykoľvek môžu rozhodnúť, že zmenia, smero, zmenia pokyny veliteľovi a môžu sa rozhodnúť, že budú opäť rozmiestnené námorné plavidlá. Príslušný bezpečnostný výbor toto v mene eh, rady eh, potom takto, takto postupuje. Jediné mm, vybavenie, ktoré sme tam rozmiestnili, to sú lietadlá, ktoré dohliadajú na príslušné územie ako pán predseda povedal, hlavný mandát tejto operácie je bojovať proti prevádzačom, ktorí sú zodpovední za prevádzanie migrantov. A preto je trochu znížená naša možnosť ovplyvniť situáciu. Ako som povedal, dohliadame na podozrivé plavidlá. Ja môžem povedať, že od 1. apríla až do dnes 124 plavidel bolo zastavených a skontrolovaných. Z dôvodu potenciálneho prevádzania migrantov postupujeme v zmysle uznesenia eh, Bezpečnostnej rady OSN, no ale ešte je tu druhá časť mandátu a síce pomoc pri implementácii embarga na zbrane. Aj toto je druhá časť mandátu, ktorá taktiež si vyžaduje prítomnosť e, námorníctva v tejto oblasti, aby sme získali informácie ohľadom potenciálneho pašovania ropy. Takže tri hlavné časti mandátu. Od začiatku sme vyvinuli ešte aj ďalší dodatočný prvok, aby sme mohli dobre bojovať proti pašerákom. A síce, že sme e, vyškolili pobrežnú stráž v Líbii. Školenie naďalej pokračovalo, poskytovali sme školenie Líbijskej pobrežnej stráži. A od konca apríla sme vyškolili 230 ľudí. Toto je veľmi dôležitý krok, pretože chceme zaručiť, že Libyská pobrežná stráž bude pracovať čo do najväčšej miery v súlade s medzinárodnými štandardami a že sa budú rešpektovať práva všetkých, plavi, všetkých plavidiel, ktoré sa plavia po ich území. Taktiež sú tam operácie vyhľadávania a záchrany na mori, ale taktiež všetko je v súlade s medzinárodnými štandardami aj pri privážaní ľudí naspäť na libijské územie, ľudí, ktorí boli zachránení na mori. Taktiež sa potom títo ľudia identifikujú a spolupracuje sa s IOM a s UNHCR, aby sa zaručila, zaručilo dodržiavanie práv zachránených a riadne zaobchádzanie s nimi. Takže takto vyzerá do veľkej miery školenie Diskutovali sme o konkrétnych číslach už na minulých schôdzach. Čísla významne poklesli. Ako viete, od začiatku roka celkový počet príchodzích do Talianska a na Maltu po mori bol 13 117 a ľudia, ktorých operácia alebo prepačte, ktorých e, Libijské namortinstvo a Libijská pobržná stráž zachránili. Tých bolo takmer 8 tisíc. Hľadám to tu. Samozrejme, nikdy to nedokážem nájsť, keď to hľadám. 7 tisíc 600 osôb zatiaľ. Takže takto to vyzerá v súčasnosti. Taktiež ste si vedomi toho, že dôvod pozastavenia a rozmiestnenia námorných plavidiel bol ten, že členské štáty nadalej diskutujú o tom, ako zaobchádza s ľuďmi, ktorí boli zachránení na mori vzhľadom na ich e, vylodenie na európskom území. Takže nede tu len o operáciu Sofia, má to priamy dopad samozrejme na túto operáciu, lebo členské štáty chcú mať taktiež všeobecné ustanovenia, ktoré by sa uplatňovali e, pri zachránených e, splavidiel v rámci operácie Sofia. Takže toto je súčasná situácia, nie je príliš e, uteši, neutešivá. My naďalej teda podnikám určité kroky. Operácia Sofia nemá v rámci svojho mandátu priamo záchranu životov na mori. Tento mandát tam ani byť nemusí, pretože v podstate každé jedno plavidlo má povinnosť zachraňovať ľudí na mori. Takže už fungujem asi 4 roky a zachránili sme asi 45 tisíc ľudí. A to nie je preto, že je to súčasťou nášho mandátu. My bojujeme proti prevádzačom a organizovanému zločinu, ale preto, že to tak ukladá medzinárodné námorné právo. 45 tisíc ľudí bolo takto zachránených. Takže o čo nám ide? Chceme zamedziť eh, obchodovaniu s migrantami, pretože sa tým ohrozujú ľudské životy a toto je cieľ operácie Sofia. Takže toľko na úvod. A teraz už môžem odpovedať na vaše otázky. Možno ešte na záver chcem povedať, prečo je situácia v, strednom, v strednej časti Stredozemného mora takáto vážna a predovšetkým vzhľadom na situáciu v Líbii. A preto Našou prioritou je riešiť líbyskú krízu, nájsť nejaké riešenie. Toto musí byť naša priorita. Ďakujeme vám, pán Serrano. V mene SVČ taktiež chcem poďakovať pánu Vlvislancovi Letinanovi, ktorý zastupuje fínske predsedníctvo rady. Máte špecifický mandát v súvislosti s operáciou Sofia, ale mohli by ste sa taktiež vyjadriť k špecifickým otázkam a taktiež veliteľ EUNAFOR med operácie Sofia, pán Credentino, bol pozvaný, ale bohužiaľ nevyhovel tomuto pozvaniu. Takže prejdeme k diskusii. Vidím, že tu máme koordinátorov. Prebehne teda prvé kolo. Ale sú tu ešte aj ďalší zainteresovaní poslanci, ktorí sa prihlásili do diskusie. Pani Sipol ako prvá. Ďakujem, ďakujem za túto prezentáciu. Čo sa týka úloh operácie Sofia, zatiaľ je to len dohliadanie zo vzduchu Nuž, Vyhľadávania záchrana. To prebieha tak, že sa informuje Libyská pobrežná stráž, ktorá ľudí privezie na pobrežie, tak aby sa neutopili v mori, ale sú privezení do Líbie. Tomuto môžete hovoriť záchrana, ale ja to tom trochu pochybujem. Myslíte, že toto naruší obchodný model prevádzačov a obchodníkov s ľudskými bytostiami? Hm, skôr si myslím, že nie pretože oni berú peniaze za to, že privážajú ľudí do Európy. My máme určité informácie o tom, že si nájdú iné spôsoby, ako e, ďalej pestovať svoj obchodný mobil, že budú e, posielať e, správy rodinným príslušníkom migrantov, alebo dokonca, že týchto ľudí môžu predávať. Takže neviem, či to funguje, ale možno máte nejaké iné informácie na túto tému. Ďalej, čo sa týka otázky implementácie embarga na zbranie OSN, je treba povedať, že do Libie nesmú smerovať žiadne zbranie. Ja sa pýtam, ako toto chcete zaručiť, pokiaľ budete na situáciu dohliadať zo vzduchu. Dúfam, že nie je tak, že budete informovať Libijskú pobrežnú stráž. Ďalšia otázka. Zbieranie informácií ohľadom ilegálneho obchodovania a exportu zbraní. Takže aké máte informácie, koho informujete a ako chcete zaručiť, že takéto veci sa diať nebudú. A ako chcete prispieť k navrateniu stability do Líbie. Myslíte si, že môžete byť napomocní? Pani Netfeld, pokiaľ chcete. Áno, pán predseda. Ďakujem dve otázky. Vy ste dosť pozitívne hovorili o spolupráci a školení Libyskej pobrežnej stráže, ale ľudia tu vyjadrili pochybnosti ohľadom ich činnosti a ohľadom miery, do akej ich práca je v súlade s našimi štandardami, takže prosím, k tomu niečo povedzte. No a po druhé, informácie, ktoré získate v rámci rôznych častí vášho mandátu, s kým ich zdieľate a ako to presne funguje. Ďakujem pani Kunke. Ďakujem pán predseda. Budem hovoriť po švedsky. Mám pár otázok ohľadom toho, ako môžete sledovať kroky Libyskej pobrežnej stráže, ako ich monitorujete. Len s nimi vedete rozhovor alebo hovoríte aj s ľuďmi, ktorých zachránili. A prečo nie sú verejne dostupné správy ohľadom um, týchto vašich krokov. To je predsa pre našu prácu veľmi dôležité. Ďakujem. Za ID tu nikoho nevidím. Ani za EKR. Dobre, takže teraz dostane slova GUE pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Ja mám dosť zásadný problém s operáciou Sofia. Kedysi sme sa hadavali v írskom parlamente ohľadom toho, či Írsko ako tzv. neutrálna krajina, ktorá sa najprv zúčastňovala na e, záchrane a vyhľadávaní na mori, potom prišla operácia Sofia, to je v podstate vojenská operácia. Navrhujem sa tváriť, že trochu e, vyhľadávate a zachraňujete ale vy tam v podstate vykonávate vojenskú operáciu, takže chcela by som ešte hovoriť o tom, že tých ľudí vyťahnete z mora, lebo musíte, ale potom ich navratíte do Libie, tam môžu byť eh, mučení, alebo znasilňovaní, alebo predaní do otroctva. No, som rada, že ste tu a poprosila by som viac informácií ohľadom toho, čo vlastne robí operácia Sofia, lebo môžeme hovoriť všeobecne, ale keď sa pozrieme napríklad na vaše lietadla, ja viem, že už sa o tom hovorilo, že je tam nedostatok transparentnosti, ako môže Európsky parlament dohliadať, ako môžu poslanci mať prístup k informáciám napríklad o minulých prípadoch? Môžete nám pom- teraz pomôcť? A ďalej incident 26. oktobra, kedy e, e, francúzska dohľadová stíhačka v rámci operácie Sofia sa zapletla do e, násilného prípadu, do ktorého um, teda, kde Libyská pobrežná straž uh, e, mala konflikt uh, s mimovládkou. Takže boli ste v podstate zapojení do tohto prípadu. Aké máte možnosti chrániť ľudí pred takouto agresiou? aký je vzťah medzi operáciou Sofia a Frontexom, vo, čo sa týka napríklad dohľadu. Myslím si, že by ste k tomu mohli niečo povedať. A taktiež, prosím, povedzte niečo k tým lietadlám, ktoré eh, podávajú ďalej informácie ohľadom eh, plavidiel, v problémoch. Obratite sa najprv na najbližšie plávajúce lode, vrátanie obchodných alebo civilných. Toto je veľmi dôležité. No a na záver ešte to školenie. Povedali ste, že eh, viac než 200 ľudí ste vyškolili z Líbyskej pobržnej stráže. Trenujete aj ďalšie líbyské milície. Je toto všetko? Bolo tam viacej ľudí a ľudia Eh, dobrovoľne súhlasili, že budú školení a koľko ľudí z tých, čo začne to školenie, ho aj dokončí. Takže na základe informácií, ktoré mám v dispozícii, by ste si mali hľadať eh, lepších učiteľov, pretože správanie eh, libyských Libyskej pobrežnej stráže nie je v súlade s tým, ako by sa mali správať po absolvovaní vášho školenia. Takže prosím, viacej detajlov, aké záruky nám môžete dať že sa nezúčastňujeme na, princípe, na porušovanie princípu nenavracania. Ďakujem teraz, pán Köster. Ďakujem. Moja otázka je podobná ako otázka Birgit Zipo, ale je tu ešte jeden aspekt navyše. Rozšírenie mandátu, predlženie mandátu má rozbiť obchodný model prevádzačov a obchodníkov s ľudskými bytostiami. Toto musíte vysvetliť, Okrem toho, tzv. libyské námorníctvo, tzv. libyská pobrežná stráž má byť školená. Predlženie mandátu neposkytuje vôbec kapacity na záchranu, pretože e, dohľad zo vzduchu toto nezachraňuje ľudské životy. No a čo sa týka tzv. libýskej pobrežnej stráže, to znamená, že migrantov oni chytajú na mori a prinášajú ich naspäť do cyklu zneužívania a mučenia. Takže ako je toto v súlade s medzinárodným právom a s povinnosťou zachraňovať životy? Veď to, to by znamenalo odniesť zachránených do bezpečného prístavu v Európe a nie obchádzať medzinárodné právo takýmto spôsobom. Ďakujeme, toto boli otázky, ktoré boli riadne položené. Bolo ich niekoľko. Nikto ďalší už sa nehlási, takže odozdávam slovo opäť pánu zastupcovi generálneho tajomníka Pedrovi Serranovi, ktorý sa pokusí vyjadriť ku všetkým týmto špecifickým otázkam pre ESVČ ohľadom operácie Sofia v kontexte obchodných modelov prevádzačov ľudských bytostí a obchodí s ľudskými bytostiami, ktorí masívne porušujú medzinárodné právo. Takže ako vyzerá progres do budúcnosti pre operáciu Sofia, ktorá by mala uľaviť ľudskému utrpeniu, ktoré prebieha pravidelne a to priamo pred našimi očami. Ďakujem, máte slovo. Ďakujem. Myslím, že eh, všetci sa zhodneme že situácia je tu e, tragická. Niko, mňa ani nikoho VSB, čo nemusíte presviečať o tom. Otázka je, čo robíme na to, aby sme sa venovali tejto tragédii, aby sme ju riešili. Musíme venovať viac úsilia, aby sme vyriešili situáciu v Líbii. V Líbii, či sa nám to páči alebo nie, vládne vláda, ktorá bola uznaná, OSN, s ktorými musíme spolupracovať a majú e, vlastne armádu aj pobrežnú stráž. Takto vyzerá právna situácia a my musíme, ako mnohí z vás povedali, sa pohybovať v rámci tohto právneho rámca ktorý teda vyzerá takto. A je tiež e, veľmi jasné, že táto vláda nemá podporu e, celého, všetkého obyvateľstva v Líbii a že v Líbii prebieha e, veľký boj o moc. E, týmto sme konf- konfrontovaní. Je to krajina s ťažkým vnútorným konfliktom. Je to veľmi osobitná, špecifická krajina, čo riešenie tohto konfliktu ešte viac sťažuje. Takže v zásade sa snažíme zistiť, čo je možné urobiť aby e, sa riešila pozitívne táto situácia. V roku 2015, keď situácia nebola až taká zlá ako teraz, už bola dosť zlá, ale možno nie až taká zlá, sme zahájili operáciu, boli sme konfrontovaní e, s zvyšujúcim sa počtom migrantov, ktorí prechádzali z stredozemie a e, cez more sa dostali do Európy. Pravdepodobne si spomeniete, po dvoch e, incidentoch na mori viac než 200 ľudí zomrelo. A ja viem, že toto je povinnosť EÚ, morálna povinnosť a politická povinnosť, ale nie je to len e, povinnosť EÚ. A momentálne my sme jediní, ktorí sa snažia toto riešiť. To je možno tiež dobre si e uvedomiť, aj to môže pomôcť Takže takáto bola situácia v roku 2015. E, počty sa znížili e, významne. E, tých ľudí, ktorí sa snažia o prekročenie v roku 2015, mali 150 tisíc ľudí. Teraz sa počty značne znížili. Keď, sa, zoberiem, keď si zoberieme tých 7, celých, 7500 ľudí, ktorí boli vrátení do Líbie a tých, ktorí prišli do Európy, tie 14-15 tisíc, áno, 14 tisíc, je to veľmi vzdialené od tých eh, eh, čísiel z roku 2015. Takáto je realita. Samozrejme má to veľa rôznych dôvodov. Úloha eh, Sofia Úlohou Sofie je prerušiť eh, organizovaný eh, zločin. Samozrejme, tu sa nedá riešiť iba v strednom eh, stredomorí. Treba to riešiť aj hĺbšie v africkom kontinente a robíme to v oblasti Sahelu napríklad. Podporujeme bezpečnosť krajín Sahelu. Um, Takže snažíme sa zabraniť, aby ľudia neprišli do Libie a tam riskovali svoje e, životy alebo ich riskovali na mori. Takže je veľmi veľa riešenia, je veľmi veľa častí riešenia tejto ľudskej e, tragédie. Toto nevyriešime iba, keď sa budeme pozerať na stredné, e, stredomory, to je jasné. Momentálne žiaľ, e, operácia Sofia e, je handicapovaná, nemôže robiť operácie na mori. Ja som to e, povedal. Vpred je dôležité, aby členské štáty primeli, e, prijali riešenie, riešenie, ktoré zachádza nad rámec Sofie a bude takisto aj nad rámec Sofie veľmi nápomocné a k nemu dospejeme. Takže táto práca momentálne prebieha a riešenie, ktoré nájdeme, takisto bude efektívnejšie pokryť eh, boj proti eh, migrácii a riešenie záchran. Ale toto je mimochodom vojenská operácia, to nikto, ne, eh, nikto neskrýva, toto je vojenská operácia na môjho vojska, nikto nič iné netvrdí. Hľadanie a záchrana, to je medzinárodná povinnosť. Takže e, čokoľvek, e, pokiaľ ste, e, keď ste na mori a ste v blízkosti nejakého plavidla, ktoré v ťažkostiach máte, povinnosť zachrániť ľudí, ktorí sa nachádzajú na tomto plavidle. To je jednoducho medzinárodná povinnosť. To, čo momentálne robíme, je, nie, že kontaktujeme libýsky orgán tým, že by sme ich informovali, kde sa nachádzajú lietadlami e, si len e, splňame opäť medzinárodné povinnosti, ktoré máme v súlade s, medzinárodnou e, legislatívou, takže centra, ktoré koordinujú námornú záchranu, tie sú kontaktované v rámci operácie SOFIA, pokiaľ ide teda o plavidla v ťažkostiach. A to je, je tu opäť, opakujem, o súlad medzinárod, s medzinárodným právom. No a pokiaľ ide o embargo na zbranie a podporu pri identifikácii e, možného e, pašovania e, ropy. My máme povinnosť poskytovať informácie Bezpečnostnej rade OSN o týchto otázkach. Kooperácia s Poprežnou strážou nie som ani pozitívny, ani negatívny. Je to súčasť toho, čo sa snažíme, aby sme mohli pomáhať vo veľmi zložitej situácii. Niektorí z vás spomenuli milíciu. My nekooperujeme so žiadnou milíciou. Spolupracujeme s pobrežnou strážou, ktorá spadá pod vládu, ktorá je uznaná OSN a pravdepodobne jedna z mála e, e, štruktúr obrany a bezpečnosti, ktorá bola e, zachovaná pod štátnou kontrolou. Vo veľmi zložitých okolnostiach to je práve táto pobežná straža. Ak chceme byť efektívni v boji proti um, paš, pa, paš, pašerakom migrantov, musíme, kde sa nachádzajú v Líbii. Samozrejme sú aj v iných krajinách, ale sú aj v Líbii, takže na to musíme spolupracovať s Líbičanmi ak chceme proti e, tomuto bojovať. A e, teda je dôležité, aby v rámci operácie Sofia boli kontakty s pobrežnou e, strážou a aby sme sa snažili zabezpečiť, aby táto konala v súlade s medzinárodnými štandardami. Keď dôjde k incidentom, sme o tom upovedomení eh, rôznymi prostriedkami. Žiadame od Líbyskej pobrežnej stráže eh, vysvetlenia. Dohodli sme sa na vytvorení, vytvorili sme monitorovací mechanizmus. Líbyská eh, pobrežná stráž nám pravidelne referuje o svojich aktivitách, teda operácii Sofia. A poskytuje tieto informácie a dohľadové aktivity dohľadu operácie Sofie sú ohrozené tým, že zatiaľ tu, teraz tu máme iba letecky, letecké monitorovanie. S tým súvisí zatiaľ sme sa dohodli na úšom monitorovaní v rámci samotného Tripolisu, ale viete si predstaviť tie aktuálne okolnosti, situácia v Tripolise to momentálne e, robí nemožným, ale monitorovanie aktivít eh, Libyskej pobržnej stráže a zabezpečovanie, aby táto eh, konala v súlade so školením, ktoré poskytujeme. To je to, o čo sa momentálne snažíme. Ešte sa pozerám, či som na niečo nezabudol. Myslím, že som odpovedal na väčšinu otázok, ktoré boli položené. A to s veľkou radosťou. Ja by som e, tiež prispiel s komentárom. Možno pani Kunke by chcela ešte niečo doplniť, ale ak môžem, jeden komentár z mojej strany. Líbe prijalo viacero eh, uznesení eh, v tom zmysle, že Libia nie je žiadne bezpečné miesto. Samozrejme je pochopiteľné, že eh, z úsledku realizmu, áno, musíte komunikovať s niekým na druhej strane mora niekto, kto teda e, koná v mene e, tohto zlyhaného štátu, e, ktorý sa zdá už nie je štátom, ale to, čo chcem povedať, je, že jednou vecou je, že Libyská pobrežná stráž zabezpečuje svoje pobrežie a druhou vecou je, že európske plavidla vracajú ľudí, ktorí boli zachránení v Stredozemnom mori. Mimo eh, vlastne hranic Líbie eh, od nás do tejto krajiny. A to eh, sme tu mali v prípade jednej talianskej lode a viedlo to k odsúdeniu aj na Európskom teraz súdnom dvore pre ľudské práva pretože išlo o porušenie eh, práv návratu, ktoré je zapísané v Ženevskom dohovore z 51. Ide tu o záväzné eh, právne úpravy pre, eh, v rámci Európskej únie. O tom je aj článok 18 Európskej charty ľudských práv. Keď žiadate o azyl v Európe, e, o Európe a keď žiadate o azyl mimo e, teda e, suvereného územia Líbie, tak nemôžete byť navrátení do Líbie. Takže toto sa vníma ako porušenie medzinárodného práva, aj európskeho práva. Ľudské práva, preto to odsudil Taliansko. Mohli by si sa k tomuto vyjadriť, prosím? Takže jedna vec sú ľudia, ktorých zachytí pobrežná straž Libie, ale druhou vecou sú tí, ktorí sú navradení na libyské územie. Vy vlastne ľudí vraciate do naozaj neistých podmienok, kde sú overené masívne porušenia ľudských e, práv v detenčných centrách. Myslím, že aj pani Kunke by chcela objasniť e, e, toto vyjadrenie k transparentnosti. Áno, tentokrát e, položím otázku v angličtine o monitorovaní e, e, Libyskej pobrežnej stráže. Iba komunikujete s pobrežnou strážou alebo komunikujete aj tých ľudí, ktorí boli zachránení? A je možné zverejniť tieto správy Libyskej pobrežnej správy? Potrebujeme si ich prečítať. Ďakujem pekne, pán predseda. Neviem, nie som si istá, že ste správne odpovedali na túto otázku. Uh, Zdá sa, že e, odpovedáte na všetky otázky tým, že všetko postupujete, že komunikujete len s Libyskou pobrežnou strážou, so žiadnou milíciou. Ale špecifická otázka, ktorú som vám e, položila, e, sa týkala agresie mimovládnej organizácie zo strany milícií a vaši ľudia tam boli. Pravdepodobne môžete ochraňovať eh, mimovládku v takéto situácii alebo, si, eh, alebo eh, chcete argumentovať, že to sa vás netýka. Ja sa len snažím si to lepšie pochopiť, potrebujem bližšiu, potrebujem viac transparentnosti v tejto otázke. Pán Serano, nech sa páči, máte ešte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že my všetci sme tu rovnakého názoru. Nikto tu nikdy netvrdil, že ľudia zachraňovaní na mori by mali byť e, odsúvaní na miesto, ktoré nie je bezpečné. V rámci operácie Sofia nikdy nebol nikto e, vrátený na líbyjské územie. K tomuto nikdy nedošlo. v operačných inštrukciách operácie Sofia to bolo veľmi jasné, kam majú byť títo ľudia e, presúvaní to, ako budú tieto návraty organizované, táto otázka bola otvorená a to je otázka, ktorú sa snažia členské štáty vyriešiť. Ako teda bude dochádzať k týmto návratom? A nikto nikdy nenavrhoval, aby sa vracalo do Líbie za, aktuálnych, e, za aktuálnej situácie. To je veľmi jasné a myslím si, že nikdy nedošlo k takémuto prípadu, kedy by e, v rámci Sofie sa niekto vrátil do Líbie e, ak poznáte takýto prípad, spomenuli ste nejaký prípad, kde to šlo k odsúdeniu v, v poriadku, ale to sa vôbec netýka operácie Sofia, to tu treba zdôrazniť. E, operácia Sofia rešpektuje zákon a e, nielen zákon, myslím si, že e, to zachádza nad, to, nad ramec toho, čo požaduje zákon. To treba zdôrazniť jasne. Spomenuli ste situáciu atakovania mimovládnej organizácie zo strany miliciov. Poskytli ste špecifikácie. Bolo 20, to 26. oktobra. Išlo o CI a teda blízkosť, e, blízkosti libijskej, z e, libijského e, pobrežia. Ja som teda spomenula tieto údaje aj teda konkrétne mená. Ďakujem, rád sa na to pozriem, lebo som to teraz nemal o tom nejaké informácie, ale rád e, to preskúmam a postupím vám informácie, čo o tomto prípade vieme, takže určite sa budem venovať ďalej vašej otázke. K monitorovaniu, e, či interviujeme e, tých zachránených. Áno, interviovali sme ich. E, pomocou UNHCR a IOM hlavne. A spolupracujeme s UNHCR a IOM, aby sme zabezpečili, že e, títo zachránení ľudia sú e, registrovaní. Spomenuli ste právo na azyl. To e, je to garantované pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a to treba e, zhodnotiť, ako viete. Takže za podpory UNHCR a IOM sa snažíme identifikovať tých ľudí, ktorí zdá sa Eh, môžu naozaj žiadať o medzinárodnú pod, eh, eh, podporu, ochranu, aby boli presunutí čo najrychlejšie z Líbie, aby im teda táto bola poskytnutá. Takže toto je jedna z, zo schém, ku ktorej sa snažíme prispieť aby sme pomáhali v tejto situácii. Sofia nie je riešením na všetky problémy v Líbii, žiaľ má obmedzenú e, kapacitu e, konať a teraz ešte obmedzenejšiu, lebo na mori nič neprebieha. Problém je tu e, oveľa širší než to, čo sa dá riešiť pomocou operácie Sofia. A pokiaľ ide o transparentnosť, vždy, keď sú nám položené otázky, poskytujeme informácie Eh, dennodenne eh, zodpovedáme na otázky médií. Veľmi radi sme prišli na tento výbor a radi prídeme aj eh, inde pri iných príležitostiach do Európskeho parlamentu je možné postupovať teda aj Európskom parlamentu, aj e, dôverné informácie. Ďakujem veľmi pekne, pán Serano. Robili ste naozaj, čo bolo v vašich e, silách a urobili ste to veľmi e, rýchlo v rámci teda času, ktorý nám bol k dispozícii. Do 12.30 sme mali ukončiť tento bod. Podarilo sa nám to. Budeme pokračovať ale dnes popoludní ďalej v našej práci a to už o druhej. Ďakujem všetkým zatiaľ. Bueno,